Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Takže môžeme otvoriť naše zasadnutie. Budeme zasadať dnes a zajtra celý deň. Pokiaľ ide o program, máte v dispozícii. Chcel by som vám oznámiť, že toto zasadnutie je vysiel na internete. Pokiaľ ide o jazykový režim, a informácie o jazykovom režime máte v dispozícii, máte nejaké komentáre k programu, zdá sa, že nie. Takže potom by som navrhla, aby sme priamo pristúpili k nášmu programu. A dostávame sa k budú číslo 3, výročné správy o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality 2012-2013. Spravodajkyňou je pani Šulín, ktorej rovno dávam slovo. Nech sa páči, máte slovo. Hvala za besedo, Joča. Najprv by sa zahválila vsem za sodelovanie. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Najprv sa chcem poďakovať všetkým za spoluprácu na tejto správe. Sú tu tri pozmeňovacie návrhy, s ktorými môžem súhlasiť. A pokiaľ ide teda o tieto výročné správy o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality v roku 2012-2013 vítam úmysel komisie, pokiaľ ide o zahájenie verejnej konzultácie, pokiaľ ide o usmernení k posilneniu vplyvov. Myslím si, že proporcionalita a subsidiarita, to sú dôležité veci ako aj transparentnosť, preto je dôležité zlepšiť komunikáciu komisie s občianskou spoločnosťou, je dôležité zamerať na nové ciele politík komisie, ide tu aj o legislatívne návrhy Európskej únie, ktoré zamerajú na to, ako znížiť náklady a zvýšiť prospech pre občanov, pracovníkov, ako aj podniky a je dôležité samozrejme znižiť administratívnu záťaž. Pokiaľ ide o rozpočtové orgány, ktoré navrhujú rozpočet EÚ, musia samozrejme zohľadniť posúdenie vplyvov, ktoré pripravila komisia. Myslím si, že v tejto súvislosti musíme posúdiť a preveriť, či pokiaľ ide o viacročný finančný rámec je v súlade s princípom subsidiarity, pokiaľ ide o účinnú pridanú hodnotu pre členské štáty. Chcela by som povedať, som trošku znepokojená, pokiaľ je o tú skutočnosť, že fondy EÚ sa niekedy využívajú na na projekty, ktoré nevedú k efektívnym výsledkom, preto je dôležité, aby komisia preskúmala možnosť, ako zabezpečiť to, aby projekty, ktoré majú zásadný lokálny vplyv, aby vlastne boli posudzované aj z lokálneho hľadiska. Preto by som chcela ďalej potvrdiť apel na komisiu, aby sa využili vnútroštátne posúdenia vplyvov za účelom toho, aby sa doplnili posúdenia, ktoré už vykonáva komisia. A som si istá, že pokiaľ ide o posúdenie vplyvov a príslušné služby na úrovni parlamentu určite doplnia prácu, ktorú odvádza komisia. Zároveň by som chcela apelovať na komisiu, aby sa zamerali na správu dvoru auditorov, ktorá sa týka zdieľaného manažmentu a pokiaľ ide o subsidiaritu a proporcionalitu a ich preveranie v súvislosti s nástrojmi EÚ. Takže pokiaľ ide o proporcionalitu, je dôležité zlepšiť fungovanie fondov EÚ, pokiaľ ide o e, systém podávania žiadosti, musí to byť efektívnejšie a viac orientované na výsledky. A na záver, posledné dva body, chcela by som prejmiť komisiu na to, že parlament vlastne do, vykonáva dohľad nad rozpočtom EÚ a teda komisiu považujeme za zodpovednú za vykonávanie týchto častí, takže parlamentný e, dohľad má samozrejme aj určité, určitý prvok nákladov, pokiaľ ide o to, ako napraviť pochybenia, brániť pochybeniu do budúcnosti. No a nakoniec dôležité posunie synergie na úrovni EÚ. E, ide tu aj o národné rozpočty, a samozrejme, tu je dôležité sa zameriavať na hodnotenie z hľadiska subsidiarity. Ja, Dank. Ďakujem pekne. Áno, pokiaľ ide o to, že upremujeme pozornosť komisie na to, že my sme vlastne rozpočtový orgán udelom absolutórium. To je veľmi dôležité, lebo totiž to vo vzťahu k niektorým pracoviskám komisie niekedy máme pocit, že komisia si toho nie je vedomá, tak dobre, že ste to pripomenuli. Sú tu teda tri pozmeňovacie návrhy. Chcem sa spýtať, či sa niekto hlási o slovo. Nie. Takže chcem sa spýtať, pani kolegyne, kedy vlastne budeme hlasovať? takže bude to 5. mája. A pokiaľ ide o výbor júri, budú hlasovať 16. a 17. júna. A tým pádom môžeme odložiť tento bod až do hlasovania. Teraz zostávame bodu 4, osobitná správa tvor auditorov, záruky EU pre mladých, uskutočené prvé kroky. No a tu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 Apple sa môžu zúčastniť, ale zdá sa, že tu nikto nie je prítomný, čo je nám samozrejme lúto. My systematicky pozývame členov príslušných odborných výborov, keď prerokováme takéto otázky. No. No. No. no. no. No iste, niektorým by sa nám páčilo, keď sme radšej boli na chodbe, ale no, jednoducho máme to predsa nejaké úlohy. Frau Kollegin Ivanova hat sich... Kolegyňa Ivanová, srdečne vás vítam, ako aj váš tým. Áno, to je veľmi dôležitá osobitná správa, ktorú máme pred sebou. Dostanete hneď slovo, aby ste nám ju predstavili. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Uh, honorable... Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyne, poslanci. Thank you for having us today. Ďakujem pekne za to, že ste nás dnes pozvali. Chcela by som sa vám osobitne poďakovať, pani predsednička, za to, že ste vlastne umožnili prezentáciu tejto správy tu ide vlastne o prvé zasadnutie po zverejnení tej správy 24. marca. Chcem sa zároveň poďakovať spravodajkyni pani Kádenbach, ako aj tenivým spravodajcom a podpredsedom, koordinátorom v zásade celému výboru pre rozpočtovú kontrolu. Myslím si, že táto prezentácia, samozrejme ďakujem aj sekretariátu, to, táto prezentácia poukazuje na to, že je tu veľké odhodlanie a dôležitosť, ktorú prikladá váš výbor dôležité tejto otázke nezamestnanosti mladých, takže dovolte, aby som prezentoval pár čísel. V roku 2014 7,5 milióna mladých ľudí v EÚ sa nevzdelávalo, nepracovalo, neobsahovalo školenia. To sú tie tzv. needs. Viac ako jeden z piatich mladých ľudí na trhu práce si nevedia nájsť prácu, zatiaľ čo v niektorých členských štátoch je to dokonca jeden z dvoch. Pokiaľ ide o tú priepas medzi štátmi, kde je najvyššia a najnižšia nezamestnanosť mladých EÚ je extrémne veľká, siaha to 7,8% v Nemecku až po 50,3% v Španielsku v júni 2014. Pokiaľ ide o štúdiu z roku 2012, tam sa odhadli náklady na nezamestnanosť eh, mladých, pokiaľ ide o príspevok sociálneho systému, výpadky, je to vlastne 153 miliárd eur je to teda 1,2 HDP EÚ. Tieto čísla sú veľmi silné, výrazné, takže vidíme, že aká je tu obrovská výzva pre väčšinu členských štátov EÚ. Na tejto súvislosti Európska únia zahájila viaceré dôležité iniciatívy. Jedna z nich je práve táto záruka EÚ pre mladých. Ide o to, ako systematickým spôsobom poskytnúť určité alternatívy pre mladých ľudí, či už ide o vzdelávanie, zamestnanie alebo pokračovanie vo vzdelávaní, odborná príprava a tak ďalej. Ja by som chcela v rámci mojej prezentácie zamerať dnes na tri body. Pokiaľ ide o ten prístup hľadiska auditu v našej správe, ide tu o zistenia a odporúčania. Začala by som tým prístupom v rámci auditu. Keďže táto téma je dôležitá a sú tu jasné politické priority, rozhodlo sa, že sa majú vykonať viaceré audity, pokiaľ ide problematiku nezamestnanosti mladých. A dnes vlastne budeme prezentovať iba prvé posúdenie, ktoré sa týka e, vytvárateľov európskych politík a pokiaľ ide o vytvorenie vlastne tejto záruky EÚ, a to sa týka ešte krokov predtým, ako sa vynaložia tieto prostriedky. My sme to posúdili tak, že v tejto ranej fáze e, ide o to, že služby komisie musia poskytnúť podporu, potrebnú podporu a je tu hodnotenie posúdenie komisie, pokiaľ ide implementácie národných plánov pre implementáciu tohto nástroja. Týka sa to piatich členských štátov, Francúzska, Írska, Talianska, Litvy a Portugalska. No a potom sa audit zameriava na prípadné rizika, ktoré sa týkajú samotného vykonávania tejto záru, týchto záruk. Chceli sme to dobre načasovať a preto sa táto osobitná správa zverejnila po menej ako roku. Momentálne pracujeme na ďalších eh, audiorských úlohách. Tu, sa, tu ide o jednotlivé iniciatívy komisie, tu ide tiež o problematiku mladých. Ide to o to, ako vytvárať príležitosti pre mladých ľudí. No a neskôršej fáze tohoto roku by sme chceli začať aj s auditom, ktorý sa týka skutočného uplatňovania záruky pre mladých na úrovni členských štátov. No a teraz poďme k zisteniam tohoto prvého auditu. Celkovo sme skonštatovali, že komisia zabezpečila primeranú podporu, dobre načasovanú pre členské štáty, pokiaľ je vytvorenie tejto schémy. Je to v súlade s odporúčaniami rady. Bolo to poskytnuté úsmerne pre členské štáty, pokiaľ je vytvorenie týchto zárok, priebehu asi vlastne do 5 mesiacov po odporúčaniach hrady. Zároveň sa vykonali komplexné posúdenia týchto plánov, zistili sa viaceré nedostatky tejto súvislosti, avšak nie všetky členské štáty predložili revidované vnútroštátne plány v súvislosti s týmto hodnotením. No a pokiaľ ide o úspech tejto iniciatívy do budúcnosti, tak nie je to nič samozrejme. Vystávajú tu mnohé otázky, ktoré nie sú zatiaľ zodpovedané. My sme tu identifikovali také tri hlavné rizika, ktoré sa týkajú efektívneho uplatňovania tejto záruky. Tu ide o primeranosť financovania, dobrá kvalita ponúk, to, čo sa ponúka mladým nezamestnaným a potom ide aj o to, akým spôsobom komisia monitoruje a zverejňuje výsledky tejto schémy. Chcel by som sa teraz krátke vrátiť týmto rizikám, začnem tom primernosťou financovania. Keď si uvedomíme, aké je problematika, aký je veľký problém nezamestnanosti mladých, takže ide tu o nákladové merateľné opatrenia, a pokiaľ ide o globálne odhady tohoto financovania, to by sa malo vypracovať v súvislosti s ročnými typmi financovania. Pokiaľ ide o obdobie 2014-2020, táto schéma bude čiastočne financovaná vo výške 12,8 miliardy eur z rozpočtu EÚ, prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a prostredníctvom iniciatívy pre mladých. Bude sa to vyžadovať dodatočné E, prostriedky, pokiaľ ide o opatrenie týkajúce sa mladých nezamestnaných. Tu ide o to, ako sa vykonať napríklad aj štrukturálne reformy, pokiaľ ide o vzdelávanie odbornú prípravu. Dvor auditorov skonštatoval, že nebol tu odhad nákladov, pokiaľ špecifické opatrenie, ktoré sa týka financovania v rámci toho tej záruky a že žiaden z týchto piatich členských štátov v tej zorke neposkytol informácie, pokiaľ ide o odhadované náklady implementácie, pokiaľ ide o požadované štrukturálne reformy. V zmysle analýzy komisie 9 z 28 členských štátov neposkytli žiadne informácie, ktoré sa týkajú plánovaného vnútroštátneho financovania. Okrem toho komisia nevykonala posunie vplyvov predtým, ako sa vlastne navrhla táto schéma. ILO odhaduje, že teda to sú jedné čísla, ktoré sú v dispozícii mojich ILO a odhadli, že pokiaľ náklad nezamestnanosť mladých v eurozóne bude 12, 21 miliard eur. V roku 2013 ILO kde sa operilo 16 členských štátov, tam vyšli z toho, že pokiaľ náklady implementácie to bude dosávať 0,3 až 0, až 1,5 e, HDP. My sme skonštatovali, že nie je dostatok informácií pre pokiaľ ide o celkové náklady tejto schémy a pokiaľ ide o zdroje financovania, ktoré môžu ovplyvniť priamým spôsobom výsledky a pokiaľ ide o skutočný vplyv tejto iniciatívy. Pokiaľ druhé riziko, ktoré sa nám podarilo identifikovať, sa týka nedostatočnej e, e, definície, čo je to vlastne kvalitná ponuka. Vychádza sa z toho všetci mladí ľudia do veku 25 rokov musia dostať kvalitnú ponuku po, do 4 mesiacov, potom ako skončili vzdelávanie alebo sa stali nezamestnaným, zatiaľ čo nie je naznačené, čo to vlastne znamená takáto kvalitná ponúka. Nie je tu špecifikované, kto vlastne má zabezpečiť túto definíciu. Dvor autorov to názor, že pokiaľ je to kvalitu, je to veľmi dôležité bez eh, nejakých eh, atribútov, charakteristiky, ktoré je typ eh, kontraktu, odmeňovania a tak ďalej. Sú tu určité rizika, že mladým ľuďom bude ponúknutá práca, ktorá im zásadne nepomôže si nejako zlepšiť svoje výhľady do strednodlhodobej budúcnosti takže môžu to nastať určité problémy a nemusí to byť potom kvalitná implementácia na úrovni EÚ, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov. Pokiaľ je tretie riziko, to sa týka skutočnosti, že pokiaľ ide o komplexná schéma a rámec monitoringu, no to ešte nie je dopracované, takže na to, aby sme si vytvorili celkový prehľad o implementácii tohoto nástroja, dôležité sú všetky opatrenia na to, aby sa mohlo proaktívne riadiť všetko tieto súvislosti, aby skutočne sa zmenila situácia pre mladých ľudí v EÚ. My sme skonštatovali, že pokiaľ ide o jednotlivé komplexné ustanovenie monitoringu, nebolo to zapracované všetko do tejto schémy. Sú tu rozličné monitorovacie opatrenia, týka sa to európskeho semestra, pokiaľ ide o niektoré výbory na úrovni rady. V zmysle ale odporúčaní rady sa neplánuje, aby sa hlásili výsledky tohoto monitorovania aj Európskom parlamentu. Nie sú ani žiadne plány, ktoré sa týkajú systematického podávania správ, pokiaľ ide o celkový tento nástroj. Podávanie správ sa týka niektorých opatrení zo strany komisie, pokiaľ ide o jednotlivé nariadenia. Pokiaľ ide o indikátory IMCO, nie sú tu žiadne ustanovenia, ktoré by sa týkali podávania správ e, za tú vnútroštátne financovanú časť. Sa nemajú podávať správy na úrovni EÚ. To znamená, že mohlo by to nastať riziko, že zainteresované subjekty nebudú mať jasný prehľad o tom, ako a do akej miery táto záruka prispieva k tomu, aby sa znižovala nezamestnanosť mladých. Takže na záver by som chcela ešte povedať pár slov k našim odporúčaniam. A tu sa opierame o tie zistenia, o ktorých som práve hovorila. Sú to zase tri odporúčania. Podľa nášho názoru by zvýšili účinnosť vykonávania tejto záruky. Prvé sa týka financovania. Odporúčame, aby členské štáty zabezpečili celkový prehľad nákladov vo vzťahu ku všetkým plánovaným opatreniam, pokiaľ ide o boj proti nezmestnutí mladých a pokiaľ ide o zároky EU pre mladých, aby komisia potom mohla posúdiť e, celkovú potrebu financovania. Druhé odporúčanie sa týka zlepšenie vlastne tej, tej ponuky. To znamená, že musia to byť určité kvalitatívne charakteristiky, ktoré by sa mali týkať vzdelávania, odbornej prípravy, ale aj e, práce a ide o podporu strany rozpočtu EÚ, je možné sa opierať o určité prvky v úsmerniach komisie, pokiaľ ide o iniciatívu pre e, mladých nezamestnaných. No a potom, pokiaľ ide o tému podávania správ, komisia by mala vypracovať komplexný systém monitoringu, ktorý by sa týkal tak štrukturálnych reforiem, ako aj jednotlivých e, nástrojov a toto by sa malo hlásiť podľa tejto správy som mali podať tak rade ako Európskom parlamentu. Pevne verím, pani predsednička, poslankyne, poslanci, že naša správa bude prospešná pre vás a už sa teším na veľmi plodnú a konštruktívnu diskusiu. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank für den Bericht der... Ďakujem pekne za túto dôležitú správu. Toto je vlastne jeden z hlavných problémov EÚ momentálne z našej spravodajkou pani Kadenbach. Chcete sa rovno vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo. Ja len. Ďakujem pekne. Zdravím všetkých, ďakujem pekne dvoru auditorov, všetkým, ktorí na tom pracovali. Ďakujem pekne aj pani Ivanovej za skutočne veľmi dôležitú správu a vítam, že vlastne sa to udialo v takéto ranej fáze. Chcem sa poďakovať aj za veľmi dobrú spoluprácu Myslím si, že je to skutočne zásadná správa. No v médiách možno sa na to nereagovalo správnym spôsobom, to by som chcela zdôrazniť. Tu totiž samozrejme ide o to, aby sa poukázalo na to, aká je dôležitá táto záruka pre mladých, akú dôležitú úlohu zohrávajú tieto prostriedky, pokiaľ ide veľmi vysokú nezamestnanosť. A som veľmi rada, že komisia poukázala na to, že budú tu ešte dodatočné prostriedky k dispozícii. Takže tu ide o informáciu strany ILO, ktorá hovorí o tom, že vlastne si to bude vyžadovať až 31 miliard eur. To znamená, že to je vlastne taký ten prvý bod, to odporúčanie, ktoré sa z toho vyvodilo. Ide o to, ako zabezpečiť financovanie a rozšíriť to finančné spektrum, preto je to podľa môjho názoru niečo zásadné. Potom ešte ďalší bod, o ktorom by som chcela hovoriť. Samozrejme, tak ako v odporúčaniach dvora auditorov je uvedené, tu ide o to, ako zlepšiť ten tú ponuku, kvalitu tej ponuky, totiž to nie sú tu nejaké popisy týkajúce sa toho, akým spôsobom tieto pracovné miesta, stáže, vzdelávanie, akým spôsobom to vlastne má celé vyzerať. A to preto, aby dlhodobo to vznikla určitá európska pridaná hodnota, lebo to je vlastne úloha, ktorú chceme dosiahnuť prostredníctvom európskych iniciatív a prostriedkov. To, čo potrebujeme, v každom prípade, pokiaľ ide o financovanie tohoto programu, sú tu viaceré možnosti cez Európsky sociálny fond alebo iniciatívu pre zamestnanosť mladých. Toto je skutočne veľmi komplexná vec, preto z hľadiska komisie potrebujeme mať možnosť, aby členské štáty e, dostali určitú pomoc, určité usmernenia a, na, a to preto, aby sa cieľene využili tieto prostriedky, aby vlastne zodpovedali tým požiadavkám, pokiaľ ide o udržateľné pracovné miesta a vzdelávanie. To znamená, že Keďže situácia v jednotlivých členských štátoch je veľmi rozdielna, nestačí mať iba také všeobecné usmernenia, musí to byť konkrétne usmernenia pre jednotlivé členské štáty a dokonca aj pre jednotlivé regióny. Pokiaľ ide o komisiu, a to vlastne jasne vyplynulo zo správy dvora auditorov, využila mnohé zdroje na to, aby zabezpečila to, aby tieto opatrenia, ktoré sa týkajú boja proti nezamestnanosti mladých, boli efektívne, ale čo tam nie je uvedené, a čo dnes dvor auditorov, ja to chcem zdôrazniť, je otázka koordinácie, implementácie na úrovni členských štátov, ako aj koordinácia medzi jednotlivými členskými štátmi, takže myslím si, že tuto je možné to ešte výrazným spôsobom zlepšiť. Takisto je škoda, že v niektorých členských štátoch napriek tomu, že tieto peniaze sú k dispozícii. Mnohé regióny nevedia absorbovať tieto peniaze, všetky. A to sú práve často regióny, kde by e, najviac tieto peniaze pomohli. A tam peniaze neboli čerpané. A preto musíme posilniť spoluprácu v administratívnej aj personálnej oblasti, tak aby tieto regióny mali tie personálne a administratívne kapacity na absorbovanie týchto peňazí. Ehm, záruka pre mládež na papieri môže byť e, vynikajúca, ale nepomôže, ak e, priamo na mieste e, sa nebudú príjmať cielené opatrenia na príjmanie týchto peňazí. Vieme, že my ako EÚ nemáme skutočné právomoci v oblasti pracovnej politiky, politiky pracovného trhu, ale ehm, my ako Európsky parlament spolu s komisiou môžeme mm, vypracovávať určité stratégie, určité hodnoty spolu s členskými štátmi. Rada by som tu takisto uvítala návrh komisie na zmenu e, smernice 1304-2014, čiže zmenila to číslo 1, no, 1% prostriedkov na 30% prostriedkov, ktoré môžu byť využité z Európskeho sociálneho fondu. To je veľmi dobré. Myslím si, že na strane ponuky tieto e, e, opatrenia e, pracovnoprávne opatrenia musia byť vždy vnímané v kontexte politiky mládeže, Ďakujem ešte raz za dobrú spoluprácu. Viem, že prídu ešte pripomienky a podnety od kolegov a dúfam, že spoločne túto správu ešte zlepšíme. Prosím kolegyňa a kolegov, aby zdôrazňovali to, že tento model, tento nástroj môže byť veľmi dobrým modelom, ak bude dobre implementovaný e, priamo v regiónoch. Um, napriek tomu, že tá implementácia nie je zatiaľ dokonalá, nemôžeme tento nástroj odsudzovať. Ja ako Rakúšanka sa hrdím tým, že my sme do určitej miery vynašli túto záruku pre mládež a v našej krajine sú veľmi nízke miery nezamestnanosti E, mladých, takže na tomto príklade môžeme vidieť, že naozaj takéto veci fungujú v praxi a preto prosím aj ostatné členské štáty, aby využívali skutočne tieto peniaze, aby pripravovali dobré programy, aby ich koordinovali a aby si vymieniali osvedčené postupy. Ďakujem. Ďakujem. Hm, hlási sa pani Lope von Daniel. Nech sa páči. Eh, Pani predsedníčka, rada by som povedala najskôr, že som si pracovný dokument spravodajkyne pozorne prečítala a ďakujem za túto správu. Obsahovo to môžem mm, takmer bezvýhradne podporiť a domnievam sa, že e, toto je naozaj veľmi pozitívny program Mali by sme ho hodnotiť pozitívne a práve na tomto príklade môžeme v EÚ ukázať ľuďom, že ich podporujeme, že nám záleží na ich zamestnanosti. Teraz v časoch, keď sa EÚ tak silno kritizuje. Súhlasím so aj Dajkyňou, že by bolo ideálne, keby sa v rámci záruky pre mládež sprístupnili ešte dodatočné finančné prostriedky, aby to bolo úspešné v budúcich rokoch. Viem, že je to ťažké, e, financí v rozpočtoch nie je veľa, ale na 7 rokov, to je dĺžka trvania tohto programu, potrebujeme viac peňazí. Takisto si myslím, že komisia naďalej by mala podporovať a dávať poradenstvo pri implementácii um, štátom a regiónom. Ja súhlasím takisto s tým, že follow-up práca je tu dôležité. je potrebné kontrolovať, ako záruka bude implementovaná, aké bude mať výsledky. Ale pokiaľ ide o povinné dosahovanie určitých cieľov v rámci európskeho semestra, tu som trošku kritická. Chcem od spravodajkyne vedieť, čo si pod tým predstavuje, čo si predstavuje pod záväznými cieľmi a do akých postupov v rámci semestra by to chcela zapracovať. Eh, takisto súhlasím s tým, aby komisia rozširovala osvedčené postupy z iných štátov. Rakúsko je tu naozaj dobrým modelom. A takisto súhlasím so spravodajkyňou v tom, že komisia by mala ten predfinancovaný podiel členských štátov pred vstupom do platnosti Európskeho sociálneho programu prebrať. Pokiaľ ide o zamestnaneckú politiku je potrebné tu spolupracovať e, vždy s oblastiami vzdelávania a podpory mládeže. Ďakujem, teraz má slovo kolega Vogen. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem pani Ivanovej z Dvora auditorov, ďakujem aj spravodajkyni za prácu. Je to dôležitá správa a takisto téma nezamestnanosti mládeže je veľmi dôležitá. Keď sa pozrieme na tie čísla v správe, sú naozaj poburujúce. Je to obrovský škandál našej doby, e, že e, mladí ľudia sú nezamestnaní v mnohých členských štátoch. E, niektoré majú až 50-percentnú mieru tejto nezamestnanosti. Tento problém je naozaj potrebné riešiť. Podporujem teda túto iniciatívu a takisto vítam správu Dvora auditorov aj to, čo predkladá spravodajkyňa. Jednou z tém je samozrejme financovanie. Keď sme diskutovali o tejto záruke minulý rok, um, padlo číslo 21 miliárd. Niektorí sa domnievajú ale, e, že napriek tomu ten program nemá dostatočné finančné vybavenie. Ale dôležité je, že vôbec táto záruka existuje. Ja podporujem tie tri návrhy Dvora auditorov, aby sme mali prehľad o opatreniach, aby sme vedeli stanoviť, koľko financí sa požaduje, pretože bez toho nebudeme vedieť, či tých 12 miliard stačí a či potrebujeme 21 miliard. Musíme takisto zabezpečiť, aby tí mladí ľudia mali dobrú, kvalitnú ponuku, pretože EÚ má veľa programov pre mládež, ale nie všetky mali v minulosti dobrú kvalitu. Niekto niekedy sa aj v Spojenom kráľovstve mladí ľudia domnievajú, že tie programy EÚ pre mládež e, sú len stratou času. Nie všetky boli v minulosti úspešné. A potom veľmi dôležitý ďalší bod je monitorovanie účinnosti záruky e, pre mládež v členských štátoch. Spravodajkyňa hovorila o usmerneniach pre členské štáty. Áno, e, sú problémy v členských štátoch nedostatočná absorpcia peňazí, problémy s implementáciou a tak ďalej. A dvor auditorov takisto hovorí o e, rôznych problémoch členských štátov v správe. Ja sa chcem spýtať dvora auditorov, čo si myslí, čo je dôvodom problémov členských štátov. Je to to, že na začiatku členské štáty boli veľmi zdržanlivé k tejto záruke pre mládež. Niektoré členské štáty vrátane Spojeného kráľovstva sa veľmi zdráhavo zapájali, veľmi pomaly zapájali do zároky pre mládež. A možno z toho vyplýva nedostatok informácií v členských štátoch a z toho ďalej vyplýva aj nedostatočná absorpcia peňazí. Takže to je moja otázka pre dvora auditorov. Pán Novakov, nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Vítam prácu týmu pani Ivanovej a dvora auditorov. Ja osobne sa domnievam, že táto záruka musí pracovať, musí fungovať, ale aby sme to dosiahli, máme ešte určité domáce úlohy, ktoré si musíme urobiť. Aby sme vyriešili nezamestnanosť mladých, potrebujeme kombináciu opatrení, reforiem a investícií. Nestačí iba jedna z týchto dvoch vecí, potrebujeme obe. Záruka si vyžaduje najmä podporu zo strany členských štátov, ale aj ďalších strán, aby sme dosiahli vytýčené ciele. A tu mám na mysli pracovné úrady a pracovné agentúry, implementácia opatrení a meranie pokroku to je spoločná zodpovednosť členských štátov a komisie. Komisia poskytla dobrú podporu členským štátom, časovo primeranú. Komisia včas poskytla technickú pomoc štátom. To musíme zdôrazniť, takže teraz sú na rade členské štáty. Avšak v rámci EÚ existujú veľké rozdiely. Niektoré členské štáty veľmi dobre implementujú záruku pre mládež, iné ju takmer vôbec neimplementujú. Pokiaľ ide o špecifické odporúčania pre štáty v oblasti reforiem trhu práce, tieto odporúčania nie sú dobre implementované a to spôsobuje problémy, ale zároveň v tejto situácii máme aj veľkú príležitosť pre členské štáty. Zvyšuje sa to pracovné zaťaženie v súčasnosti, pretože sa stretávajú súčasné a minulé programovacie obdobie a ja navrhujem, aby sme v tomto období sa sústredili jednoznačne na výsledky nie iba na absorpciu peňazí. Komisia by sa mala sústrediť a hodnotiť teraz najmä dlhodobé výsledky. Členské štáty sa snažia využívať naplno potenciál financovania. Takéto úsilie by sa malo skombinovať s podporou zo strany komisie, aby sa odstranili medzery v implementácii v celej EÚ. Členské štáty chcú reformami odstraňovať e, nezamestnanosť mládeže tým, že budú podporovať PPP partnerstva, vzdelávanie a zvyšovanie rôznych kapacít. Okrem toho, členské štáty sa zavezujú, že z peniaze na riešenie nezamestnanosti mladých budú koordinované dobre s iniciatívami napríklad Európskeho sociálneho fondu a iných inštitúcií. Inými slovami, Euró- programy alebo fondy a projekty Európskej únie by sa mali koordinovať s inými programami, napríklad zárukou pre mládež. Aj miestne orgány musia mať e, kapacitu primerane plánovať opatrenia. Komisia nemá právny základ na to, ako na to, aby ovplyvňovala miestne orgány v tom, ako budú implementovať záruku pre mládež. Členské štáty by mali zohľadniť existujúce osvedčené postupy, ktoré identifikovala Európska sieť e, verejných zamestnávateľov. Všetky projekty pre mládež majú potenciál dosiahnuť dlhodobé e, výsledky. Komisia realizuje široké monitorovanie, vrátanie indikátorov v kombinácii s výsledkovými indikátormi a to by malo viesť k tomu, že sa identifikuje status jednotlivého poberateľa pomoci zo záruky pra, pre mládež. V implementačnej správe za minulý rok, aj v správe Dvora auditorov sa hovorí, že zamestnanosť mládeže by sa mala považovať za e, dôležitý nástroj riešenia problémov na všetkých úrovniach. Ďakujem, kolega Alio. Bonjour, chers collègues. Je remercie évidemment les, la, la Cour Dobrý deň, chcem sa poďakovať za veľmi dôležitú správu. Ďakujeme. Ale tak ako dvor auditorov, aj ja hovorím, že máme problémy e, vyhodnotiť e, dopady a výsledky tejto politiky je takisto ťažké vyhodnotiť politiky členských štátov, ktoré sa kumulujú s politikami Európskej únie a nevieme, čo je výsledkom čoho. Napríklad vo Francúzsku 11 miliárd investujeme do vzdelávania a profesnej prípravy na úrovni regionov a štátu. Týmto vlastne chceme bojovať proti nezamestnanosti mládeže. No a keďže sme hovorili o subsidiarite a proporcionalite, musíme e, zrealizovať dopadovú štúdiu a urobiť si bilanciu podľa jednotlivých členských štátov, aby sme presne e, vedeli a mali prehľad o tom, aké sumy sú vyhradené na boj proti nezamestnanosti mladých, pretože aj tie miery nezamestnanosti mladých sa enormne líšia medzi členskými štátmi. 2,7 miliardy. Um, toto sa spochybňuje. Medzinárodná organizácia práce hovorí, že by bolo potrebné vyčleniť 21 miliard eur a preto si kladiem otázku, že by sme teraz mali, mali urobiť bilanciu všetkých týchto e, politík tak, aby sa nerobili zbytočné výdavky a, a neplánovali zbytočné peniaze, tak ako je to v našej krajine. Ďakujem. Pán Vali, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja ďakujem Dvoru auditorov za správu a ďakujeme za to, že sa konkrétne analýzujú tieto programy, ktoré u nás v Taliansku sa e, prezentovali tak, ako keby to bola záchran, záchranná kotva v súčasnej komplikovanej situácii, ale teraz sa ukázalo, že tie výsledky nie sú také pozitívne, ako sa zdalo predtým. A to vyplýva aj z toho, že sme v hospodársky veľmi dramatickej situácii Eurozóna má problémy, ktoré z časti boli aj umelo vyvolané. Všetci vieme, že je veľmi ťažké vybudovať skutočnú hospodárskú úniu, nie iba menovú úniu. A keby sme mali skutočnú jednotnú zónu, tak by sa nerovnosti um, odstraňovali, odbúvrávali a pokiaľ toto nedosiahneme, tak um, sa nikam nepohneme vpred mnohí mladí ľudia od nás odchádzajú pracovať do zahraničia a sociálne, sociálna poisťovňa u nás krachuje. Stabilita je ďalšia vec. Keď bol niekto vyučený v nejakom podniku, ale nemôže tam ďalej pracovať a nemôže uživiť svoju rodinu, keď niekto um, zarába tisíc eur, ale za byt e, má zaplatiť 2000, tak to nie je udržateľná situácia. Prvým dôvodom, prečo záruka pre mládež nefunguje, sú práve takéto veci. No a potom tie dodatočné nástroje, globalizačný fond, fond e, pre nezamestnanosť mladých, dobre, to sú dobré nástroje, ale musíme tu dávať pozor. Teraz sme v prechodnom období, medzi menovou úniou a hospodárskou úniou a musíme e, veľmi e, dávať pozor na peniaze, pretože finančné kontroly sú zatiaľ veľmi obmedzené a často dochádza k škandálom, k zneužívaniu týchto európskych peňazí. No a e, týka sa to najmä regionálnej a obecnej úrovne. A preto tu musíme vytvoriť absolútnu transparenciu. Potrebovali by sme naozaj absolútnu transparentnosť. Každý občan by mal mať možnosť plne skontrolovať, ako sa naklada s týmito peniazmi. Nie len čo sa týka súm alebo konkrétnych programov, ale mali by sa tam uvádzať aj presné pravidlá, kto čo kúpil, e, kto čo obstaral, Ehm, kto odpracoval koľko pracovných hodín a tak ďalej. Potrebujeme absolútnu transparentnosť, inak začneme financovať opäť len nový systém klientilizmu, bude sa tam s tými peniazmi špekulovať, ehm, podvodníci si budú plniť peňaženky peniazmi daňových poplatníkov. Bude to tak ako v minulosti, ale my tu potrebujeme naozaj detailné kontroly, pretože máme dočinenia, bojujeme proti uh, prešibaným sériovým páchateľom finančnej kriminality. Ja by som si želala, aby záruka pre mládež v budúcnosti vytvorila nové pracovné miesta a aby odstránila hospodárske nerovnosti. Inak e, sa nič e, nevyrieši. Ďakujem teraz pani Dlabajová. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja som trošku optimistickejšia ako Marko, nie len preto, že prichádza jar, ale aj preto, že došlo naozaj k e, menším zlepšeniam na trhu práce. Ako viete, miera nezamestnanosti sa znižuje a feb- vo februári bola najnižšia od mája 2012 v eurozóne a od e, septembra 2011 v celej európskej 28. Ale je, to, je, je tu jedno ale, toto zlepšenie odráža E, cykliku ekonomiky, ale nezlepšil sa štruktúrálny rámec ekonomiky a okrem toho ostávajú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Čísla nezamestnanosti ešte stále E, jednotlivé čísla sú horšie ako ten celkový prehľad. Teraz podľa nás sa EÚ nachádza na krížovatke. Musíme sa e, rozhodnúť, či chceme používať aktívne nástroje ako záruka pre mládež, alebo či chceme ísť cestou pasívnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci pre našich mladých ľudí. Aj tieto nástroje majú takisto veľký makroekonomický dopad, ale myslím si, že záruka pre mládež je dobrým nástrojom. Potrebujeme aktívne nástroje, ktoré budú dlhodobo zlepšovať situáciu, ale musíme si uvedomiť, že ak začneme dnes, tak výsledky uvidíme až o e, veľa rokov. Budeme musieť na ne veľmi dlho čakať. Použíme teraz príklad Nemecka, ak dovolíte. Nemecko zrealizovalo pred viac ako desiatimi rokmi zásadné reformy na trhu práce a až teraz tie reformy prinášajú ovocie. A nemecká nezamestnanosť mladých je najnižšia v Európe, takže tu vidíme ten výsledok a vidíme tu štruktúrálne zlepšenie. Veľmi sa teším z tejto osobitnej správy. A som veľmi rada, že pani Ivanová a dvora auditorov túto správu predložili. Musíme nájsť rovnováhu medzi um, realistickými možnosťami, ktoré máme a potrebami, ktoré máme. Vidíte, že v správe je veľká diskrepancia, pretože nebolo Ehm, nebolo možné porovnateľne vyhodnotiť, koľko mladých ľudí NEEDS eh, je v členských štátoch. Existuje takisto aj veľký potenciál súkromných fondov. Mohli by sme využívať aj takéto súkromné fondy, najmä v oblasti eh, tranzície medzi školou a pracovným trhom. Tu by mohli vstúpiť do hry eh, podniky, priemysel, ale my ich musíme motivovať, aby sa zapojili do tejto podpory pre mládež. Potom tu zaznela otázka, aká je definícia kvalitného pracovného miesta. Je to záľudná otázka, ale potrebujeme definíciu kvalitného pracovného miesta. Z rozpočtového pohľadu potrebujeme takúto definíciu, pretože inak nemôžeme skontrolovať, či to existuje alebo nie a či robíme pokroky. Takže mali by sme si pohovoriť o skutočnej definícii kvalitného pracovného miesta, aké sú mm, indikátory, na základe ktorých e, by sme to mohli vyhodnotiť. Možno výbor IMKO by nám mohol pomôcť. Pre mňa osobne takýmto pracovným miestom je každé pracovné miesto, ktoré dáva mladému človeku motiváciu. Ale toto je teraz úroha pre, úloha pre komisiu, ako merať motiváciu mladých ľudí. Potrebujeme znovu motivovať mladých ľudí, ktorí stratili tú motiváciu. No a pokiaľ ide o e, riešenie nezamestnanosti mládeže, to nie je iba o záruke pre mládež. Musíme kombinovať rôzne opatrenia. Preto som rada, že prišla táto osobitná správa a prosím dvor auditorov, aby naďalej robil takéto správy a to čo najrychlejšie, pretože ich potrebujeme teraz. Keď nebudeme konať rýchlo teraz, tak stratíme um, to momentum a stratíme príležitosť realizovať štrukturálne reformy teraz. Ďakujem. A teraz kolega Zoldes, nech sa páči. Hvala za besiedu, gospa predsedujúča. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som povedal, že súhlasím s väčšinou z toho, čo povedala kolegyňa Dlabajová. Ja by som sa chcel zamerať na jednu z tých najhlavnejších otázok a za takú považujem hlavne kvalitu pracovných miest. Mládež to je zraniteľná skupina v rámci našej populácie a čísla ktoré vyplývajú zo správy, sú naozaj znepokojujúce, hlavne teda v určitých krajinách je miera nezamestnanosti mladých mimoriadne vysoká. A práve preto financovanie z programov tohto typu nemôžeme vnímať ako nejaký zázrak, ktorý teraz zo dňa na deň vyrieši otázku nezamestnanosti mladých. To si uvedomujeme, ale vieme, že to môže byť dôležitý nástroj na zníženie miery nezamestnanosti mladých a na tú motiváciu, ktorá sa spomínala kombináciou súkromných a verejných financií, kombináciou rôznych programov, napríklad aj v oblasti sociálnej, v oblasti vzdelávania a tak ďalej. To sú investičné programy. No a takouto kombináciou sa nám snáď podarí prispieť k zníženiu miery nezamestnanosti mladých. A ešte jedna vec. Dvor auditorov tiež poukazuje na problém súvisiaci so zaručením naozaj kvalitných pracovných miest. Skúsenosti z programu náboj proti nezamestnanosti ukazujú, že členské štáty aj komisia merajú hlavne výsledky, teda ide o počet jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú jednotlivých programov a počet pracovných miest, ktoré boli takýmto spôsobom financované za ročné obdobie. Ale podľa mňa by sme sa mali zamerať na niečo iné. Mali by sme merať dopady, pokiaľ ide o nezamestnanosť, je riešenia kvalitné pracovné miesta. Správy, ktoré momentálne máme, vychádzajú z kvantitatívnych a nie kvalitatívnych ukazovateľov, čiže tie čísla nestačia, je potrebné posúvať kvalitu tých pracovných miest. Teda určité percento mladých sa podarilo dostať najskôr na trh práce, ale potom sa znova vrátili na zoznamy nezamestnaných. Čiže toto je vec, ktorú je potrebné posudzovať. Naozaj kvalitné pracovné miesta, udržateľné stimulovanie súkromného sektora, tak aby prispieval k znižovaniu miery nezamestnanosti mladých. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aj ja som sa sama zapísala na zoznam rečníkov. Mám totiž zo pár otázok na komisiu a na dvor auditorov. Ja som si správu prečítala. Nevedela som si celkom rady, lebo tá správa naozaj veľmi presne hovorí o tých byrokratických krokov, ktoré je potrebné realizovať, kým nastane implementácia. No a to dodržiavanie tých byrokratických krokov, neviem, či nám toto naozaj pomáha, pokiaľ ide o riešenie problému. To je teda moja prvá otázka. Ja mám pocit, že záruka pre mladých je príliš byrokratická a že by a to je otázka na komisiu, že bolo možno dobre niektoré veci zmeniť. Ako na to napríklad reagovali členské štáty, keďže to, či sa dodržiavajú byrokratické kroky alebo nie, v zásade nemá žiadne dopady. Vidíme, že v niektorých krajinách e, sa to deje lepšie, niekde horšie. Čiže to, ako zapadá záruka pre mládež do ostatných nástrojov Európskeho sociálneho fondu. To je podstatné, ako sú veci navzájom nastavené, ako do seba zapadajú. A potom ďalšia otázka. Je potrebné niečo ešte niekde vylepšiť, pokiaľ ide o záruku pre mladých, či už je to na úrovni zákonodárstva alebo na iných úrovniach, čo môžu urobiť parlament, komisia a tak ďalej. Čiže čo sa dá ešte vylepšovať? No a sám to poukázal to, že chýbajú kontrolné mechanizmy, ako to celé súvisí e, s európskym semestrom. Kolega Lope Fontani na to poukázal. Takže toto sú všetko veci, ktoré by sme mali riešiť aby sme neboli konto situáciou, že budeme raz konfrontovaní teda s bilancovaním a zistíme, že niektoré veci neboli dostatočne dotiahnuté do konca. Čiže orientácia na výsledky, to poukaz, na to poukázalo viacero predračníkov a musím povedať, že táto otázka vystala aj mne, keď som čítala tú správu. Čiže moja otázka na dvora auditorov, ako je to teda v realite je to taká milá správa, ktorá len skrátka nechce povedať, že zrátané, počerknuté, nie je všetko úplne v poriadku. Čiže keby sme naozaj chceli objektívne situáciu vyhodnotiť, aký by bol ten rozsudok, aké by bolo to hodnotenie, pani kolegyňa, je dôležité, aby sme veci naformovali čo najjasnejšie, tak aby sme dokázali podporiť určité nástroje a aby sme naozaj dokázali vyvodiť informované dôsledky. Takže ako vyzerá situácia, ako máme my reagovať. Toľko teda moje otázky na dvor auditorov a komisiu. Tu by som to uzavrela, nikto ďalší už nehlasil slovo, takže by som dala slovo k námu riaditeľovi z Európskej komisie. Pán Zavros, tak tu mám aspoň napísané, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi by som za komisiu najskôr povedal, že vítame správ dvora auditorov, odporúčania sú napomocné, pani Jamešom zaujímavé. Chcem sa poďakovať pani Ivanovej a celému týmu za ten dialog, ktorý sme viedli pri príprave tejto správy. Rád by som sa poďakoval aj jednotlivým poslancom, ktorí vyjadrili podporu záruke mládeže v dnešnej diskusii. Ide nám za komplikovaný proces, Nede iba o peniaze, ide o investície, s tým sa spája rozpočet, ale zároveň hovoríme aj o veľmi zložitých štruktúrnych reformách, ktoré musia urobiť členské štáty. A tieto sa týkajú naozaj citlivých oblastí systému vzdelávania, ehm, verejných služieb zamestnávania a tak ďalej. A toto si vyžaduje samozrejme svoj čas. Že sa to len spustilo a už vidíme nejaké konkrétne pozitívne výsledky. A ja dúfam, že mnohí častokrát sa s touto správou oboznámia, lebo naozaj budú vidieť, aké otázky sa e, týmto nástrojom riešia. Komisia poskytuje určitú podporu, má koordinačnú funkciu a my sa snažíme e, ten semester naozaj na to využiť. Vy ste spomínali semester, je to dôležitá otázka, lebo je to nástroj, ktorý máme. Sú to odporúčania politické pre krajiny, ktoré smerujú do členských štátov a jedným z našich cieľov je vplyv na členské štáty, aby sa vydali správnym smerom aj pokiaľ o implementáciu tohto nástroja, nástroja za ruky pre mladých. Vaše otázky, pani predsednička, na tie by som teraz reagoval. A tiež by som teda reagoval na to, čo povedal dvor auditorov, pokiaľ ide o adekvátnosť financovania. No, uh, naozaj platí, musíme to uznať, že tu boli problémy v počiatkoch implementácie tejto iniciatívy. Prečo? Preto, lebo to e, celé bolo spustené v úvode novej fázy operačných programov. A teraz je možnosť návyšenia predfinancovania a ja dúfam, že toto nám pomôže problém vyriešiť a že implementácia záruky pre mladých e, sa naozaj naštartuje v plnej miere. Keď sa pozriete celkovo na adekvátnosť financovania, nejde iba o tých 6 miliárd iniciatívy zamestnanosti mladých. K tomu sa pridávajú ďalšie veci, 11 miliárd, ktoré sú vyhradené v rámci ESF na zamestnanosť. A týchto 11 miliárd sa tiež teda z definície využije na podporu prístupu mladých k pracovným miestam. A tiež mám 27 miliárd, ktoré sa vynaložia v rámci ESF na opatrenia v oblasti vzdelávania. Čiže dohromady je to celkom slušná suma, ktorá je k dispozícii na investovanie. A ako viete, komisia v roku 2016 príde so správou. Myslím, že sa teda budeme venovať aj tomu, aby sme zaidentifikovali, čo sa vydalo, koľko peňazí z týchto rôznych zdrojov na záruku pre mladých. A ďalšia vec, ak dovolíte, ako zadefinovať kvalitné pracovné miesto. Na to tu poukázali viacerí poslanci. Stručne. Realita dnes, vymaňovanie sa z krízy. Mnohí mladí nemajú prístup k trhu práce vo forme otvore, naozaj teda dlhodobých zmluv na dobu neurčitých a často nevykonávajú práce, ktoré odpovedajú ich kvalifikácii. Takto to momentálne vyzerá. A komisia za kvalitnú ponuku považuje takú, ktorá zodpovedá kvalifikácii, teda zručnostiam mladého človeka. Potom po druhé, má to byť dlhodobá zmluva na dobu neurčitú, to je druhá vec. A tretia vec, má to byť za odplatu, ktorá je primeraná aj so sociálnym zabezpečením, e, teda aby to bolo na úrovni štandardu príslušnej členskej krajiny. Čiže nechceme nejaký paralelný trh práce, to nechceme. Takto my definujeme naozaj kvalitnú ponuku, kvalitnú pracovnú ponuku a snažíme sa členské štáty ovplyvňovať tak, aby to implementovali a robíme to formou odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Rád by som zdôraznil jednu vec a to, že 18 členských štátov, ktoré takéto odporúčania o záruke pre mladých dostali, my sme tam naozaj veľmi špecificky, poukazujeme na tie veci, ktoré je potrebné v krajine riešiť, vrátanie otázok, ktoré som pred chvíľkou spomínal. A ešte na záver k otázke predkladania správ. Pokažme nejaké nedávne vývojové trendy, ku ktorým došlo. Po výbore IMCO bol vytvorený rámec indikátorov, v rámci ktorého sa budú zberať údaje na ročnej báze z Európskej 28. Spustí sa to v júni 2015, čiže výsledky by sme mali mať dispozícii už na budúci rok vyžovať správu. A ďalšia vec, ktorá tu už odznela, v rámci nariadenia ESF máme povinnosť monitorovať a vyhodnocovať, je to konkrétne článok 19 a tento v plnej miere budeme implementovať. A ešte v rámci procesu semestra tiež máme my ako komisia povinnosť monitorovať a podávať správy. A 5. marca sme pripravili 28 správ pre každú krajinu, jednu, e, kde poukazujeme aj na implementáciu za ruky pre mladých. Takže a predsa len ešte jedna vec. Vy ste pani predsednička, hovorili o tej byrokratickosti v členských štátoch. že aby som bol úprimný, problémom je hĺbka štruktúrnych reforiem, ktoré je potrebné implementovať za účelom záruky pre mladých. V niektorých prípadoch systém e, vzdelávania a e, systém samozrejme nezamestnanosti, fungovanie úradov práce a tak ďalej. Tam to nie je dobre zorganizované, čiže v tých krajinách samozrejme implementácia za roky malých trvá dlhšie, je komplikovanejšia, ale toto je vec, ktorú my veľmi pozorne monitorujeme. Myslím, že legislatívu modifikovať nie je potrebné, ale je to vec, ktorú musíme monitorovať ako my, tak aj vy. Tu by som to teda uzavrel. Ďakujem pekne za túto správu a aj za príležitosť eh, byť na tejto diskusii a zúčastniť sa v nej. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ak dovolíte, ešte doplnková otázka. Ja pochádzam z krajiny, ktorá z programu Záruka pro malých nedostáva peniaze, mm, ale nikdy som nechápala, že keď boli dobré časy v členských štátoch, tak aj e, vtedy 25 nezamestnanosť mladých bola vnímaná ako niečo, čo je v poriadku. No a potom, čo sa čudujeme, keď e, v krízových časoch je tá zamestnanosť, nezamestnanosť dvojnásobok. Čiže nemali sme už v tých dobrých časoch nejakým spôsobom riešiť na európskej úrovni otázku nezamestnanosti mladých. Neriešili sme to, ja si nespomínam a už som tu 11 rokov. Uh, Myslím si, že pokiaľ ide o situáciu nezamestnaných mladých, situácia sa dramaticky zhoršila počas krízy, krízy. Áno, niektoré veci skutočne sú pravdivé, tak ako sa to prednieslo, takže tu sem patrí aj to, že v niektorých členských štátoch mladí ľudia nemajú dostatočné zručnosti a znalosti. To znamená, že je pre nich zložité si nájsť nejakú prácu, vtedy si našli prácu iba, ktorá si vyžadovala um, menej kvalitné znalosti. Napríklad v Španielsku, pokiaľ ide o stavebný sektor, tam bolo jasné, že tam využívajú množstvo mladých ľudí, nie je veľmi dobre pripravených, potom nastala kríza, jednoducho tieto pracovné miesta zmizli a tie pracovné miesta, ktoré sú v dispozícii teraz, si vyžadujú podstatne viac znalosti a zručnosti. To znamená, že títo ľudia potrebujú určité školenia, odbornú prípravu. Takže jednoducho toto už bolo v minulosti, len to nikto nevšimol, boli to pracovné miesta a jednoducho tam neboli požadované primerané znalosti a tu je situácia, s ktorou sú konfrontované členské štáty a je to problém znalosti Ďakujem. Pokiaľ ide o samotné bilancovanie obsahu, pokiaľ ide o to, čo sa dosiahlo touto zárukou pre mladých, to ešte nemáme. To znamená, že aký je váš názor, kedy sme sa mali stretnúť, aby sme skutočne seriózne diskutovali o obsahoch ako aj implementácii európskych prostriedkov pre mladých? Sorry, after a short conference with No prepáčte, musel sa poradiť s kolegami. My sme toho názoru, že pokiaľ ide o tú správu, ktorú som spomínal, vám môžeme e, dať dispozícii v pol, v pol roku 2016. V 2016. Prima. Výborne. No myslím, že sa stretneme už aj dovtedy. No, zdá sa, že už sa nikto nehlasí o slovo, takže slovo má naša spravodajka, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa chcem srdečne poďakovať za tieto cenné príspevky, ako aj vlastne diskusiu, ktorá tu prebehla. Možno ešte dve myšlienky na záver, ak dovolíte, vychádzam z toho, že pokiaľ ide túto záruku pre mladých, to asi nebude niečo, čo štrukturálne zmení všetky členské štáty. Myslím si, že tak, ako tam hovorila kolegyňa Gresle, vyžaduje to zmenu myslenia na úrovni mnohých členských štátov Koniec koncov takáto bol už aj v minulosti a preto je to možno aj čiastočná odpoveď na otázku Dereka, totiž to sú tu viaceré členské štáty, ktoré z hľadiska sociálnych a pracovných politík sa nedostatočne zameriavajú na zamestnanosť mladých a neuvedomujú si, akú hodnotu majú dobre pripravené pracovné síly, ktoré zodpovedajú požiadavkám trhu práce. Tu ide určité opatrenia, ktoré sa momentálne vykonávajú. Je to vlastne ako keď máte nejakých pomocných robotníkov, ktorí potom áno, si na krátku dobu nájdú určité miesto v e, sektore stavebníctva. To isté nechceme, chceme mať vzdelávanie a zamestnávanie, ktoré nebude viesť iba krátkodobým efektom. Ide o to, že má to byť určitý stimul, stimul v rámci financovania, aby sa prebudoval pracovný trh pre mladých ľudí a myslím si, že to je skutočne zásadný cieľ, ktorý sledujeme touto zárukou pre mladých ľudí a ktorý chceme dosiahnuť. Nebude to isté nástroj, ktorý vlastne bude znamenať, že sa presunie zodpovednosť e, za zamestnosť členských štátov to isté nie. Chcem sa v každom prípade poďakovať aj za to, že sa poukazoval na transparentnosť, aj keď ja sa na to pozerám trošku ináč ako kolega Valiser. Ide o to, že všetky programy, ktoré financuje EÚ alebo kde je kofinancovanie, momentálne sú to skutočne veľmi transparentné programy a je dôležité, aby pokiaľ ide o administratívnu záťaž, bola upravená na to, aby tu bola dostatočná transparentnosť. Musíme si uvedomiť, aké škody tu môžu vznikať, musíme im predchádzať. Takže nechcem ja v žiadnom prípade, aby sme tu mali príliš veľkú administratívnu záťaž, kde ako náhle niečo vynaložíte, to bude niekto monitorovať a preverovať, pričom to bude sa trikrát toľko. Chcem poukázať na to, že vo všeobecnosti toto nie je úlohou komisie, aby sledovali vynakladanie prostriedkov. V prvom rade je to úloha členských štátov a preto, pokiaľ ide o kritiku, tam musí smerovať v prvom rade na členské štáty, až potom na komisiu. Samozrejme, komisia nemá ani personálne vybavenie na to, aby všetky programy a fondy mohli monitorovať. Samozrejme, to môže fungovať iba prostrednícom náhodných kontrol. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dostane slovo kolegyne Ivanová, kolega Hal- Vali sa prihlásil, nech sa páči. Ďakujem pekne, iba stručne by som chcel zareagovať pani predsednička. Takže pokiaľ ide o tie kritické slova, ktoré sa vyslovili na Margo môjho stanoviska, ak teda máme komisiu, ktorá nemôže vykonávať túto kontrolu, lebo nedisponuje potrebným personálom na vykonávanie kontrol, No a ak potom vlastne sa majú zaviesť transparentnejšie opatrenia a postupy, ktoré môžu spôsobovať viac nákladov v programe, tak mňa by v každom prípade zaujímalo, aké náklady by to mali byť. Totiž, ak tie údaje budú transparentne zverejňované, na internete. takto býva pri eh, jednotlivých ekonomických transakciách. Jednoducho naskenujete to, dáte to tam, to sa týka ASF, ako aj regionálne financovaných programov. Tam existujú PDF súbory s týmito informáciami, môžete si to pozrieť aj za vašu krajinu, za váš región. Existujú súbory vo formáte PDF a je to veľmi transparentné. Ja som skutočne v intenzívnom kontakte s občanmi, ktorí chcú mať viac informácií o jednotlivých programoch. Totiž je tu skutočne veľmi vysoká nezamestnanosť u nás doma a ľudia si kladú otázku. Áno, sú predsa takéto programy, prichádzajú sem finančné prostriedky, ktoré majú bojovať proti nezamestnanosti a jednoducho vidíme, že nedarí sa zlepšovať situáciu ľudia si nenachádzajú prácu. Alebo prístup programu je veľmi zložitý. Existovalo množstvo škandálov, pokiaľ išlo o rozličné poradenské spoločnosti a potom aj prostriedky, ktoré sa využili na podvody, alebo išlo o problém klientelizmu. To znamená, že ak chcem reagovať na tie požiadavky našich občanov, tak jediná možnosť pre mňa je vytvorenie transparentnosti prostredníctvom internetu a to nebude znamenať žiadne zásadné náklady. Totiž to stačí zverejniť to, aké vlastne podklady máte k dispozícii. Takto funguje v ekonomike a potom viete, aké sú finančné toky a kde vlastne zostali. Bez transparentnosti to asi nebude možné, aby tieto programy si riadnym spôsobom kontrolovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz kolegyňa Ivanová. You, like to... Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcem sa poďakovať všetkým poslankyňam, poslancom za ich príspevky, ako aj za veľmi zaujímavú konštruktívnu diskusiu, ktorú sme viedli. Bola to otázka pána Vona, aj vás, pani predsedníčka, na ktoré by som chcel stručne zareagovať. Pán Von, vy ste sa pýtali na vzťah medzi slabou absorpčnou kapacitou a reakciou členských štátov. Myslím si, že v tejto fáze vám neviem poskytnúť odpoveď. Pokiaľ ide o účel tento, tohoto auditu, išlo o to, ako preskúmať úlohu komisie vo vzťahu k podpore členských štátov, pokiaľ ide o prípravu plánu implementácie pre mladých ale ako som už hovorila, my plánujeme vykonať ďalšie dva audity. Jeden z nich sa môže týkať tých eh, tímov pre mladých a druhý sa môže týkať implementácie mm, nástroj pre mladých na úrovni členských štátov a potom by sme mohli zodpovedať túto otázku. Môžem vás ubezpečiť, že dvor auditorov vykoná všetko, čo je v jeho silách na to, aby sme čo najskôr zareagovali na to, čo hovorila pani Dlabajová aby sme vám dali dispozícii tieto správy. A pokiaľ ide o otázku pani predsedničky, či sme zdvorili, nemyslím si, nejaké zdvorili. My, pokiaľ ide o komisiu, chceme byť objektívni, to je našou úlohou a snažíme sa byť čo najobjektívnejší. To znamená, že ak zistíme, že komisia poskytla primeranú včasnú podporu členských štátov v rámci tých obmedzení, ktoré vyplývajú z eh, odporúčaní rady, tak to spomenieme v našom správe. My zároveň konštatujeme aj to, že sú tu zásadné rizika, ktorými je dôležité zaoberať, pokiaľ ide o primeranosť financovania, dobrá kvalita ponúk a potom eh, aspekty týkajúce sa podávania správ. Pevne verím, že tieto riziká, ktoré sme tu uviedli, ktoré sú v správe, vám pomôžu, keď budete potom príjmať rozhodnutia. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Ich wollte... Ďakujem pekne. Áno, samozrejme zvedaví už na tie dve ďalšie správy. No, nechcem, aby to nebolo pochopené nesprávne. V každom prípade chceme vedieť vlastne, ako prebieha tá konkrétna implementácia. Chcem vám pogratulovať istej inovatívnosti, totiž to vidíte tu aj fotografie auditorského týmu, to je prvýkrát, čo to vidím v správe dvor auditorov, to znamená, že tí všetci ľudia, ktorí sú tu s vami, tým, to sú konkrétne mená, to je dobrá inovácia a môžem iba odporúčať, aby ste pokračovali v tomto inovatívnom prístupe. Myslím si, že určite je dobré vedieť, kto vlastne vykonal túto prácu. Zdá sa, že už sa nikto nehlási o slovo. Pokiaľ ide o otázku pána Valiho, myslím, že je dobrá otázka. Tu ide o to vlastne, akú transparentnosť máme. A tá otázka, že pokiaľ ide o tie údaje, ktoré podniky dostali príspevky, pokiaľ ide o tieto nástroje pre mladých. Bolo by dobré, keby sme mali tieto informácie. Bolo by prospešné, keby sme boli informovaní o tom, kde si môžeme pozrieť akým spôsobom členské štáty vynakladajú tieto finančné prostriedky. Ja viem, že to nie je vôbec jednoduchá otázka, preto je bolo dobré, keby ste nám jednoducho tej súvislosti mohli poslať nejaký mail, aby sme vedeli, kde v jednotlivých členských štátoch môžeme preveriť tieto výdavky, na akých internetových stránkach. Ďakujem pekne. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. A to je... Tu ide o prevenciu a obnovu škôd v lesoch spôsobených požiarmi a prírodnými katastrofami podpora EÚ. Každý rok, väčšinou tak býva, že po alebo počas leta je množstvo lesných požiarov EÚ. Častokrát si vyžadujú potom vynaloženie prostriedkov EÚ, preto sme veľmi radi, že tu máme osobitnú správu, ktorá sa týka využívania týchto prostriedkov. A dala by som slovo pánovi Milionisovi príslušnému zastupcovi do auditoru, Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Veľká cťou, že môžem prezentovať správu Dvoru auditorov, pokiaľ ide o ochranu lesov pred lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami, tak ako bola schválená 17. decembra 2014. Chcel by som sa najprv poďakovať pánovi Celerovi za jeho výbornú správu a jednotlivé odporúčania. Pokiaľ tému auditu, tu sme si zvolili na základe troch dôvodov. Po prvé ide o význam, ktorý majú lesy. Losy sú multifunkčné, slúžia ekonomickým, sociálnym a environmentálnym účelom. Socioekonomický význam lesov je veľmi vysoký. Produkcia dreva, spracovávanie alebo príspevok k rozvoju vidieka, 100 milióny pracovných miest, častokrát malých stredných podnikoch na vidieku. Lesy zároveň prispievajú k zmierňovaniu klimatických zmien, chránia biodiverzitu, ochraňujú zásoby vody, chránia pôdu a formujú našu krajinu. V Európskej únii celková plocha lesov dosahuje približne 180 miliónov hektárov čo je 42,4 plochy EÚ. Druhý dôvod. Vysoké rizika a dramatické dopady lesných požiarov, ako aj iných prírodných katastrof, požiare, ktoré vznikajú vo všeobecnosti na základe pôsobenia ľudí nedbanlivého, môžu spôsobiť značné škody v období 1983 až 2012 požiare zničili priemere 480 tisíc hektárov lesných plôch v EÚ každý rok. Približne 85 celkovej zničenej plochy lesnými požiarmi sa nachádza v oblasti Stredozemného mora a Portugalska. Posledné požiare viedli k značným Portugalsku v roku 2003 a 2005, Grécku to bolo všetkým v roku 2007 a Španielsku v roku 2006. Ale lesy sú zároveň ohrozované aj niektorými ďalšími prírodnými katastrofami. Napríklad tu ide o búrky, sucho, záplavy a niektoré ďalšie, alebo biotického pôvodu, No a potom tretí dôvod, pokiaľ ide o rozsah e, finančnej podpory, ktorú poskytuje Európska únia. Európska únia má skutočne dlhú históriu, pokiaľ ide o prispievanie ochrane lesov, predovšetkým pokiaľ ide o prevenciu lesným požiarom. období 1986 do 2002 lesy v EÚ mali prospech špecifických ustanovení, ktoré sa týkali prevencie a potom od roku 2000 ochrana lesov sa stala súčasťou politik rozvoja vidieka. V období 2007 až 2013 Európsky polovársky fond pre podporu vidieka bol významným opatrením ktorý prispel k obnoveniu potenciálu lesa a zavedeniu preventívnych opatrení. Toto bolo v rámci OSI 2, ktorá sa zameriavala na zlepšenie životného prostredia. Opatrenie bolo zapracované do 58 programov rozvoja vidieka, ktoré vypracovalo 16 členských štátov. Celková plánovaná podpora dosahovala 1,55 miliardy eur. Verejná podpora môže pokrývať až do 100 prípustných nákladov, ktoré môžu nastať tým, ktorí môžu využívať tieto opatrenia. No a teraz stručne poďme k prístupu v rámci auditu. Hlavným cieľom auditu bolo posúdiť, či toto opatrenie rozvoja vidieka bolo dobre riadené a či komisia a členské štáty mohli preukázať, že podpora dosiahla plánované ciele nákladov efektívnym spôsobom. To znamená, my sme vlastne išli nad rámec toho, aby sme, prever, iba, aby sme preverovali, či tie projekty boli prípustné pre podporu a či vlastne pokiaľ ide o výber projektov, prebieha v súvislosti s pravidlami a či vlastne tie fyzické výsledky sa podarilo dosiahnuť. My sme preverovali, či tie požiadavky boli jasne identifikované, ak teda kritéria pre projekt boli v súlade s potrebami a či prebehol, prebehol efektívny výber a či vlastne boli kontrolované náklady a či monitorovacie nástroje boli zabezpečené na posúdenie toho, či projekty dosiahli stanovené ciele, pokiaľ ide o lepšiu ochranu lesov. Na úrovni komisie audit sa týkal navrhnutia opatrení, pokiaľ ide o schválenie programov na rozvoj vidieka, teda pre členské štáty. Išlo aj monitoring eh, implementácie opatrenia. Pokiaľ ide audit, eh, zahňali návštevy Rakúska, Francúzska, Akitánska teda, Talianska, Bazilikáta, Slovenska a Španielska, Andalúzia. Tieto členské štáty spolu pokrývali viac ako 80 eh, celkovo deklarovaných eh, výdavkov pre opatrenie 226. No a dovolte teraz, aby som vlastne sa tu zameral na hlavné zistenia v rámci auditu. Poprvé, pokiaľ ide o navrhnutie samotných opatrení a výber projektov, dvor auditorov skonštatoval, že preventívne akt, aktivity mohli byť lepšie zamerané. Dvorodoro skonštatoval, že zatiaľ, čo je opatrení 226 sa zameriava na lesy, ktoré, kde sú stredné a vysoké rizika požiarov, neexistuje nejaká spoločná definícia EÚ alebo kritérium, ako identifikovať. To znamená, že výberové postupy na úrovni členských štátov boli nedostatočné z rozličných hľadísk. Chýbali explicitné kritéria pre výber alebo efektívne hodnotenie navrhovaných aktivít alebo sa zanedbávali niektoré oblasti rizik. Pokiaľ ide o environmentálne ciele, boli tu nedostatočné priority v fáze výberu a niekedy dokonca boli prehliadnuté počas implementácie. Po druhé, tu ide o samotné podporované aktivity. Jednotlivé opatrenie týkajúce sa lesov a pokiaľ ide o mnohé kofinancované aktivity, tak tie všeobecnosti prispievali k cieľom, avšak dvoretorov zistil, že v niektorých prípadoch, ktoré nesúviseli s prírodnými katastrofami alebo požiarom, ale boli motivovaní inými ekonomickými alebo inventálnymi cieľmi. Pokiaľ ide o niektoré typy implementovaných e, aktivít, hlavné požiadavky na prípustnosť sa nepodarilo overiť, keďže tam nebol dostatok dokumentácie. Dvor auditorov zároveň skonštatoval prípady, kde sa využívajú lesné cesty pre ekonomické využívanie lesov, zatiaľ čo e, špecifický prospech e, s predchádzaním požiarom sa nepodarilo preukázať. Pokiaľ ide o hustotu e, postavených ciest, to by mohlo vzniknúť určitý negatívny vplyv na životné prostredie. No a potom po tretie, projektor zistil, že bolo možné zvýšiť úsilie z toho hľadiska, aby nákladová účinnosť a aktivít sa zlepšila. Boli tu určité prípady, kde maximálne hranice verejnej podpory boli upravené bez odôvodnenia, zatiaľ čo štandard náklady v regiónoch boli výrazne vyššie ako v iných regiónoch pre podobné aktivity a kde manuálna práca sa uprednostnila a nie využívanie strojov, čo potom viedlo k vyšším nákladom. Ďalej nastali rozličné situácie, ktoré znamenajú určité riziká, pokiaľ ide o nadmernú verejnú podporu, predovšetkým pokiaľ ide o výber takých projektov, kde vlastne tí, ktorí využívali, mohli financovať operácie svoje vlastné, alebo kde vlastne sa e, podpora smerovala skôr do oblasti polnospodárstva. Nástroje monitorovania neboli primerané na to, aby sa vyhodnotila účinnosť opatrenia. Indikátory ktoré sme vytvorili v rámci spoločného rámca hodnotenia boli nedostatočné a hodnotenia mali obmedzenú užitočnosť. Nebolo možné vyhodnotiť účinnosť preventívnych opatrení, pretože to nebolo možné zmerať. Nové navrhované hodnot- e, nástroje monitorovania na obdobie 2014 až 2020 sa nezlepšili zásadným spôsobom pre túto špecifickú podporu. Takže dvor auditorov vyslovuje tieto odporúčania. Členské štáty by mali vyberať preventívne opatrenia na základe explicitných kritérií v súlade s potrebami a po dôkladnom dokumentačnom procese. Členské štáty by mali zvýšiť ekologické účinky podpory tým, že budú prioritizovať najdôležitejšie lesy, napríklad tie lesy, ktoré sú zahrnuté do rámca Natura 2000. Členské štáty by mali zabezpečiť, že štandardné náklady pre podporova- na podporované opatrenia budú primerané a budú sa opierať o bežné náklady pokiaľ ide o, o správy, mali by sa opierať o financované opatrenia. Pokiaľ ide o komisiu, komisia by mala zlepšiť následovné veci. Klasifikáciu lesných oblastí podľa rizikovosti požiarov. Mali by tu vzniknúť tri stupne lesov s nízkou, strednou a vysokou rizikovosťou. Komisia by mala overiť, či členské štáty vytvorili dobré kontrolné systémy a takisto by komisia mala monitorovať, ako nakladajú členské štáty s financiami. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni, a veľmi rád vám odpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem. Pán Celer je spravodajca. Nech sa páči, Achim, máš slovo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pánovi Milionisovi Ďakujem dvoru auditorov za veľmi podrobnú správu k veľmi dôležitej téme. Chcem zdôrazniť, že táto správa obsahuje veľmi dôležité a zaujímavé aj užitočné informácie aj okrem e, tej samotnej centrálnej témy. Pán Milionis predstavil správu, ja to teda nemusím robiť. Ale pokiaľ ide o um, samotnú tému tejto správy, uh, les, les je uh, produkt prírody, ktorý si zasluhuje našu osobitnú pozornosť. Vieme, že lesy sú dôležité pre životné prostredie, pre klímu, pre vzduch. Uh, potrebujeme aj obnoviteľnú uh, surovinu drevo, a lesy sú veľmi dôležité aj pre spoločnosť. Pôvodné lesy v Európe už takmer nemáme. Od staroveku väčšinou eh, boli eh, už eh, zničené. V súčasnosti lesné porasty vznikli najmä zásahom človeka a preto je teraz úlohou človeka taktiež chrániť les, tak aby les mohol splňať svoje mnohoraké funkcie. V Španielsku alebo vo východnom Poľsku môže mať slovo les odlišné významy. Ale definícia hovorí, že les je plocha väčšia ako 0,5 hektára. E, stromy majú minimálne 5 e, metrov a takisto sú tam e, aj podmienky, ktoré sa týkajú zatienenia plochy plochy, ktoré sa využívajú na mestské alebo poľnohospodárske účely, nespadajú pod definíciu lesa. To by sme si mali takisto zdôrazniť. Pokiaľ ide o ochranu e, lesov, na to sa vynakladajú naozaj nemalé prostriedky. Spomínal to aj pán Milionis z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v poslednom období sa vynaložilo 1,5 eh, miliardy eur na ochranu lesov. Je to opatrenie 226, ale takisto sa financovalo aj odstraňovanie následkov prírodných katastrof, ktoré zasiahli lesy. A otázkou teraz je, či tieto peniaze boli dobre vynaložené, či to naozaj pomohlo lesom. Ako povedal pán Milionis, e, dvor auditorov sa sústredil na tých 5 štátov EÚ, ktoré využili e, viac ako 85 prostriedkov Francúzsko, Rakúsko, Taliansko s Bazilikatou, Španielsko s Andalúziou a Slovensko. Otázkou je, ako sa spravujú pridelené prostriedky. Pán Milionis bohužiaľ v mene dvoru auditorov nám poskytol odpoveď, ktorá nie je pozitívna. V oboch prípadoch eh, odpoveď znela, že prostriedky boli využívané nesprávnym systémom, eh, nesprávnym spôsobom. V oboch, mm, vo všetkých prípadoch došlo síce k pokrokom, ale prostriedky neboli e, vynaložené e, vždy správnym spôsobom. Dvor auditorov samozrejme nechce ukazovať prstom na jednotlivé prípady a obviňovať. E, takže to urobím ja v Španielsku, v Andalúzii. Na opatrenia 226 sa stanovili určité výberové kritéria. Išlo tam o dosiahnutie investičných zámerov, bolo to zdokumentované presne, ale pokiaľ ide o opatrenia regionálnych orgánov, a to boli tri štvrtiny výdavkov, e, na tejto úrovni sa ne, neuplatňovali žiadne kritéria na prioritizáciu opatrenia, opatrení a výberové konanie nebolo zdokumentované. na Slovensku finančná pomoc v rámci opatrenia 226 nebola daná e, do e, závislosti od potenciálneho poškodenia lesa. Veterné poškodenie e, lesov je najdôležitejší faktor v tejto krajine 80 potom poškodenia v dôsledku snehu alebo horka 7 Najväčší podiel verejných prostriedkov bol použený na prevenciu požiadrov, 61 financovalo sa najmä budovanie lesných ciest, ktoré sa však využívajú ale najmä e, hospodársky a tým sa využívajú aj lesy hospodárskym spôsobom, takže naozaj nemôžeme povedať, že tieto peniaze sa využili za pôvodným účelom. Rakúsko, tam nebola korelácia medzi ochranou základnej funkcie lesa a rozpočtovými výdavkami. V Španielsku viac ako 75, 70 lesov je v súkromných uh, rukách. Ani rozvojový program pre rozvoj vidieka, ani ex ante hodnotenie neobsahovali informácie, ktoré by zdôvodnili nerovné rozdelenie prostriedkov medzi štátnym a súkromným sektorom a tak ako povedal pán Milionis, v rámci rovnakých opatrení sa uplatňovali odlišné sumy, odlišné sadzby na sumy, napríklad v Taliansku, v regióne Bazilikata. jeden meter lesnej cesty dostal 40 eur, ale lesné cesty rovnakého typu v Toskánsku stáli menej ako 6 eur na meter. Pokiaľ ide o súčasné e, financovacie obdobie, pán milionisto už povedal, že bohužiaľ neočakávame zlepšenie rámcových podmienok. Preto si myslím, že je potrebné tu konať. Aj komisia by mala zasiahnuť, pretože nechceme, aby e, finančné prostriedky pre túto oblasť boli obmedzované, znižované, keď boli tie prostriedky v minulosti použité nesprávnym spôsobom, samozrejme by mali byť zastavené, ale v každom prípade tieto peniaze by v prvom rade mali e, slúžiť pôvodnému účelu, teda ochrane lesov a mali by slúžiť na to, aby sa odstraňovali škody v lesoch. V, najmä vo východnej Európe, ale aj v iných oblastiach je veľkým ohrozením vietor, veterné búrky. Aj u nás búrka Niklas spôsobila obrovské škody. No a potom e, v južnej Európe sú hrozbou najmä lesné požiary. My sa teda pripájame k požiadavkám súdneho, pardon, dvora auditorov a ja ako spravodajca v mene výboru chcem povedať, že by sme najskôr mali vytvoriť spoločné kritéria pre preventívne opatrenia, aby sme e, jednotne v celej Európe definovali riziko vyplývajúce z lesných požiarov v Európe. Členské štáty by mali lepšie koordinovať svoje preventívne opatrenia a ochranné opatrenia a mali by sa sústrediť najmä na tie lesy, ktoré sú súčasťou rámca Natura 2000. Prostriedky by sa nemali využívať eh, na účely lesného hospodárstva, ale eh, tejto ochrany prírody. Samozrejme, toto bude zasa odlišné od regiónu k regiónu. Potrebujeme nejakú rozumnú analýzu nákladov a výnosov, tak aby sme nemali tieto veľké výkyvy Aj v Rakúsku napríklad sme e, skonštatovali, že boli rozdiely medzi spolkovými štátmi tam, kde bola najvyššia hrozba, pritieklo najmenej peňazí. Tam, kde boli najnižšie ohrozenia lesov, tam prišlo najviac európskych peňazí a toto nie je obhajiteľné. V Európe potrebujeme taktiež platformu na výmenu osvedčených postupov, najmä v téme ochrana lesa. Tento návrh by sme mali opätovne predkladať. No a pokiaľ ide o budúcnosť. Minulý rok sa začalo nové financovacie obdobie a my nástojíme na tom, aby sa vytvoril rámec pre jednotný, jednotné monitorovanie, tak aby sme mohli v budúcnosti sprístupňovať s dobrým svedomím finančné prostriedky v rámci poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Ďakujem za pozornosť a teším sa na diskusiu s kolegami. Ďakujem pánovi Čaplickému zo sekretariatu výboru, ďakujem pánovi Milionisovi a ďalším kolegom z dvora auditorov a ďakujem aj Lukasovi Rajchlovi, môjmu asistentovi, za spoluprácu a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Zatiaľ sa nikto nehlási ale predsa. Pani Kadenbach, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem dvoru auditorov aj spravodajcovi. Ja ako um, Rakúšanka sa cítim oslovená touto správou. Vo všeobecnosti by som chcela povedať, že mnohé, čo je v správe, mnohé veci, ku ktorým došlo, uh, sa im mohlo zabrániť. A myslím si, že je dobré, že diskutujeme a budeme diskutovať aj na plenárke o budúcej európskej stratégii pre lesy. Prírodné katastrofy sú závažné, majú závažné dôsledky. E, ukažu, ukazuje sa pri nich, že lesy napríklad sú monokultúrne, že sú ohrozené záplavami, lavínami, a lesy práve majú ochrannú funkciu pred záplavami, pred lavínami, ale závisí to E, od toho, akým spôsobom je les obhospodarovaný. Takže musíme hovoriť aj o spôsobe obhospodarovania lesov. A som takisto presvedčená o tom, že keď budeme mať spoločnú európsku lesníckú stratégiu, tak e, do veľkej miery budeme schopní zabraňovať aj e, lesným požiarom. My to označujeme za prírodné katastrofy, ale často lesné požiary vyvoláva človek, spôsobuje človek. Pokiaľ ide o tú kritiku, že nesmieme financovať z tohto hrnca preventívne opatrenia. Myslím si, že by to mali byť vo všeobecnosti opatrenia z prvého piliera poľnohospodárskeho fondu, ktoré by sa tu mali financovať. V tomto zmysle predložím pozmeňovacie návrhy, ale už teraz sa chcem poďakovať e, za túto správu. Ďakujem. Ďakujem, pán Javor. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som sa poďakoval právne, dvoru auditorov aj spravodajcovi. Táto správa je veľmi detailná a dôležitá. Od dvora auditorov aj od pána Celera sme si vypočuli detailné, veľmi detailné informácie správe správodajcu nachádzame veľa veci, ktoré sú aj v správe Dvora auditorov a mnohé odporúčania. Chcem ale upozorniť na to, že aj správa Dvora auditorov sa zameriava na ekologický rozmer opatrení. Európske lesy hrajú veľmi dôležitú úlohu pre biodiverzitu. Najväčšia mm, časť biodiverzity sa nachádza práve v lesoch a takisto pri ochrane klímy zohrávajú lesy veľmi dôležitú úlohu. To si všetci uvedomujeme a preto sa domnievam, že by sme sa mali zamyslieť aj nad tými lesníckými opatreniami, či aj tieto lesnícke, lesnohospodárske opatrenia nemôžu prispieť k ochrane biodiverzity lesa a k ochrane klímy. Pokiaľ ide o absolutórium za rok 2014, tu v týchto odporúčaniach sa ekologická dimenzia nespomína, i keď zohráva dôležitú úlohu v správe Dvora auditorov. Ja si teda myslím, že v správe by sa rozhodne mala spomenúť ochrana životného prostredia. To je jeden z najdôležitejších bodov, ktorý musí byť súčasťou lesníckých opatrení. Dvor auditorov hovoril o jednej veľmi jednoznačnej otázke, z tohto fondu boli financované často lesné cesty, lesnícke cesty za účelom lesného hospodárstva a tie zasa majú negatívne dopady na životné prostredie. Znižuje sa tým stabilita lesa a tieto cesty neprispievajú k udržateľnému zdraviu lesa a takisto nepomáhajú zabraňovať lesným požiarom. Ďalšia otázka, na ktorú chcem upozorniť. Som e, veľmi rád, že sa tu spomenula Európska lesnícka, pardon, Európska stratégia pre lesy. Um, áno, tým sa musíme zaobrať, ale tu hovoríme o lesných požiaroch a takisto musíme eh, si uvedomiť, že európske lesy sú veľmi odlišné. To, čo v jednom lese znamená katastrofu, v inom lese ehm, môže patriť eh, to isté k prirodzenému cyklu lesa. Existujú aj prirodzené narušenia lesa a tým sa musí jednoducho, k tým musí jednoducho dochádzať v určitých lesoch. Napríklad v niektorých lesoch nedochádza k obnove lesa bez lesných požiarov. A keby sme niekoľko desiatok rokov zabraňovali aj najmenšiemu lesnému požiaru, tak by sme mohli ohroziť aj život tohto lesa. A potom vlastne vytvoríme časovanú bombu a to neskôr e, povedie k prepuknutiu obrovských lesných požiarov. Musíme sa teda zamyslieť nad tým, že e, lesným požiarom nemusíme zabraňovať úplne v každej situácii, pretože sú situácie, kedy to jednoducho pomáha prírode, obnovuje to prírodzený e, život lesa a nie je potrebné vždy zabrániť tomu lesnému požiaru. Nechcem už e, skúšať vašu trpezlivosť, ale napriek tomu chcem ešte raz zdôrazniť, že všetky tieto opatrenia musíme skúmať aj z toho pohľadu, či sú dlhodobými opatreniami, či sú to e, dlhodobo dobré riešenia, dlhodobo e, hodné riešenia pre lesy. Nemôžeme sa na to pozerať iba z pohľadu využívania lesa, z pohľadu lesného hospodárstva, ale najmä z pohľadu ochrany lesa. Ďakujem. No, myslím si, že tá vaša téza o tom nejakom liečivom účinku lesných požiarov, by sme sa tu vzbudilo trošku rozruch. Takže nech sa páči, pán kolega. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Nechcel som sa pôvodne hlásiť o slovo, lebo Joachim celé odvedol naozaj vynikajúcu prácu. Ale keď som sa pozrel na tento dokument, zaujalo ma viacero otázok, ktoré by som rád zdôraznil, lebo sa mi zdá, že neboli dostatočne akcentované. Ja si myslím, že podpora v rámci tohto opatrenia nebola zvládnutá dobre. A komisia ani členské krajiny nedokázali, že by tu boli nejaké efektívne spôsoby pri osahovaní výsledkov a to sú slabiny, ktoré bohužiaľ pretrvávajú aj v tomto financovacom období 2014-2020. A ja to podporovať nebudem. Ja som si tu napísal taký veľký vykričník tomuto programu a budem to naďalej veľmi pozorne sledovať. Ďalšia vec, ktorá sa neustále opakuje zo strany komisie. Komisia by mala vždy dopredu overiť potreby členských štátov, že naozaj sú opodstatnené Naozaj z toho musia byť také projekty, ktoré budú preventívneho charakteru, tak aby sa predchádzalo lesným požiarom a iným prírodným katastrofám. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, a toto je vec, ktorú si môžeme vyčesať do kameňa, a to, že komisia by mala zlepšiť monitorovací systém, ktorý uplatňuje. A ešte mám jednu pripomienku a to, že efektívne overovanie by teda malo byť uplatňované a mala by sa pritom klásť väčšia pozornosť na životné prostredie. Spravodajca toto požaduje. Požaduje, aby komisia definovala spoločné kritériá na identifikáciu rizik pre európske lesy. Ďakujem pekne. Ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt, weil ich ein paar Fragen habe. Ďakujem pekne aj ja som si dovolila prihlásiť sa o slovo, mám nejaké otázky. Máme tu vyše 3000 požiadaviek žiadostí, 440 z nich bolo tuším uzavretých ešte pred e, skončením lehoty na predkladanie. Prečo sa takéto veci dejú, prečo sa takéto veci ešte financujú? EU má toľko veľa peňazí, môže takto ich rozdávať. Nemám pocit, že by to bolo na mieste, takže k tomu moja prvá otázka, prečo takto postupujeme. Druhá otázka, tá sa týka Grécka a prílohy číslo 1. Pán kolega, ja som bola znepokojená, pretože pri Grécku je tu suma, príspevok verejné výdavky a potom zvyšok nula. Takže mne by zaujímalo, komisia, čo to znamená. Lebo Grécko samozrejme je veľmi problematické, pokiaľ ide o lesné požiare. Vôbec nesúhlasím s čo povedal kolega Javor. Je to naozaj veľmi problematické tie lesné požiare. Takže ako to je s tým Gréckom? A predpokladám, a to otázka na dvor auditorov, príloha číslo 1 to sú milióny, že? Lebo v nemeckej verzii máme iba eurá, bez bližšieho nejakého zaramcovania, čiže milióny sú to. Áno, dobre. Takže ďalšia odia, tabulka odráža stav z roku 2012. Z konca 2012 bolo by fajn, keby sme mali aktuálnejšie údaje, ako sa absorpčná miera tohto opatrenia vyvinula medzičasom. A ešte mám otázku k prevencii. Výdavky na prevenciu a potom tie na obnovu, v akom sú pomere. Sú tu krajiny, ktoré idú príkladom, teda viac peňazí tam ide na prevenciu než na obnovu. A potom sú také krajiny, ktoré robia presný opak napríklad také Francúzsko, tam ide málo na prevenciu, veľa do obnovy, Španielsko, TETO. Čiže ja by som povedala, že prevencia by tu mala byť na prvom mieste. Alebo som laik a nevnímam to správne. Takže pomer prevencia a obnova, aký by bol želateľný a prečo taký nie je. Rakúsko napríklad, tam sa investovalo veľa do prevencie, na obnovu toho išlo menej, takže to považujem za dôležité a za dobré, ale môžem sa míliť. Nevyznam sa celkom dobre v tejto oblasti, ale mám v záhrade nejaké stromy napriek tomu. Takže mňa by zaujímalo, ako sa budú poznatky uplatňovať v ďalšom období. Ďakujem za odpoveď. Máme tu zástupca riaditeľa, e, takže tomu by som rovno odovzdala slovo. Nech sa páči. Well, thank you, Madam Chairman. Uh, first of all, Ďakujem, pán predseda. V prvom rade komisia víta tú dôležitú správu, ktorá sa zaoberá špecifickým aspektom politiky vidieckého rozvoja, teda konkrétne sa to týka ochrany lesov, prevenciou a obnovou pontvárského potenciálu. Chcem sa poďakovať Európskom dvoru auditorov za konštruktívny, konštruktívny dialog pri príprave tejto správy a ďakujem aj spravodajcovi za dobrý pracovný dokument a odporúčania v ňom obsiahnuté. Nerad by som dlhšie hovoril o dôležitosti lesov pre EÚ, o ich význame pre Európu a naše vidiecké oblasti, lebo to už tu dvor auditorov veľmi dobre opísal. Ale zdôraznil by som, že produkcia dreva spacovania dvera zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovaní a tvorbe pracovných miest vo vidieckých oblastiach, čiže to dôležité aj pre rast vo vidieckých oblastiach, hlavne pre podporu malých a stredných podnikov v tejto vidieckej ekonomike. Takže les eh, je ohrozovaný pred katastrofami, les, lesnými požiarmi, chorobami a tak ďalej. No a my historicky v EÚ poskytujeme verejnú podporu na obnovu alebo na prevenciu takýchto udalostí. Čiže táto podpora, verejná podpora, teraz ide cez politiku vidieckého rozvoja. V období 2013 to išlo cez opatrenie, ktoré členské štáty využívali, 58 programov v 16 členských štátov, štátoch, čiže takto to fungovalo. Politika vedeckého rozvoja, podpora v tejto oblasti, to je zdieľané riadenie komisie a členských štátov. Komisia príjma, vyhodnocuje a príjma národné, regionálne programy vedeckého rozvoja, pričom implementácia a výber konkrétnych krokov a teda nákladová účinnosť. Toto spadá primárne do kompetencie členských štátov alebo ich regionálnych orgánov. Máme tu rôzne aktivity, ktoré sa podporujú, ako napríklad ochranné infraštruktúry, ich vytváranie, ďalej preventívne opatrenia, diverzifikácia štruktúry vegetácie, zakladanie alebo zlepšovanie monitorovacích e, protipožiarných zariadení a tak ďalej a tak ďalej. Táto správa bola spustená už dávnejšie. Medzičasom už testujeme novú legislatívu, aby došlo k zlepšeniu pretože v politikách sa dá za každým niečo opraviť, dajú sa určite korekčné opatrenia, takže dovolte mi, aby som spomenul tie zlepšenia, ktoré sme teraz vniesli do politiky a ktoré sa teraz vyhodnocujú v príprave programu, ktorá prebieha v období 2014 až 2020. Poprvé, rozšírenie rozsahu pôsobnosti opatrenia. Po druhé, dodatočné ustanovenia v novej legislatíve, kde sa členské štáty vyzývajú, aby lepšie vo svojich aktivitách e, sa zacielili pri výbere jednotlivých aktivít. Ďalšia dôležitá vec, a to vyplýva zo správy auditorov aj správy spravodajcu, to je monitorovanie a vyhodnocovanie. Tam sme doplnili ďalšie monitorovacie ukazovatele a zaviedli sme posilnenú vykazovaciu povinnosť v roku 2019 posúdime pokrok a včasnejšie sa dostaneme k výsledkom implementácie aj tohto opatrenia. Takže, aby som sa povenoval špecifickým prvkom, štyri prvky, ktoré tu boli spomínané. Poprvé, spoločné kritériá rizik lesných požiarov. S príslušnými orgánmi členských štátov posúdime najvhodnejšiu úroveň stanovenia takýchto kritérií. Čiže pôjde o kritériá, ktoré sa stanovia na úrovni primeranej členskej krajine. Pokiaľ ide o platformu lesníkov je vytvorenie. Chcem povedať, že na úrovni EU aj na národnej úrovni už poskytujeme v rámci politiky vedeckého rozvoja nástroj, ktorý môže byť takouto platformou na výmenu osvedčených postupov. Je to e, sieť národného vedeckého rozvoja, toto funguje na európskej úrovni a je tam toho súčasťou aj sieť vyhodnocovania a monitorovania a tam tieto informácie sú k dispozícii, vymieňajú sa, vymieňajú sa osvedčené postupy, takže takáto platforma už existuje. Ďalej, vylepšenia v monitorovaní a vyhodnocovaní. Pokiaľ ide o lepšie nastavenie programov na toto obdobie, my teraz programy schvalujeme a programoch je taká požiadavka, podľa ktorej čo každý musia svoje potreby lepšie zadefinovať a musia ich aj vydokumentovať a zdôvodniť. Takže takáto analýza musí byť predložená pre každý jeden program v rámci stratégie a všetky program členských štátov budeme vyhodnocovať, tak aby tieto podmienky naozaj boli za každým splnené. Tiež som už spomínal, že kontrolujeme veľmi pozorne v tomto období povinnosť členských štátov, aby podpora bola zacielenejšia. Toto je dôležitá vec. A e, my to naozaj úzko sledujeme v tomto novom období. Tiež som hovoril, že e, sme sa čo to naučili zo starého obdobia a snažíme sa veci, veci vylepšiť tak, aby to tento nástroj bol efektívnejším využívaním verejných prostriedkov ako na prevenciu, tak aj na obnovu. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem za tú dôležitú správu aj za zaujímavú rozpravu. A ešte tu mám otázku, ktorú ste mi položili, alebo otázky. Takže k tomu ešte hmatateľný prístup novom systéme monitorovania a vyhodnocovania sa tým budeme zaoberať. Spomínal som ten nový ukazovateľ. To sa bude teda merať v rámci nového systému monitorovania a vyhodnocovania. To je plocha pokrývaná týmito opatreniami. A potom tu máme tie rôzne fázy implementácie, ktorých sa to bude hodnotiť. Konkrétna otázka, členské štáty, napríklad Grécko. Tam máme jedno vysvetlenie a to, že tamto opatrenie bolo neskoro spustené. Neimplementovalo sa to od počiatku, čiže vo chvíli, kedy sa robil audit, dvora auditorov to opatrenie ešte nebolo zabehnuté. Môžeme vám poskytnúť novšie údaje, ako to vyzerá s implementáciou. Kolega môj to tu práve podáva Minulý rok celkové výdavky 3,8 milióna eur. Francúzsko a to, ten pomer medzi prevenciou a obnovou, tam presné odpovede neposkytnem, musím sa na to pozrieť, ale je to tak, že v niektorých členských štátoch sa skôr rieši obnova potenciálu lesov. A ak si spomínam správne, tak vo Francúzsku bola jedna katastrofická udalosť. Predtým, než začalo nové obdobie, tam bola nejaká veľká búrka, kde tisícky hektárov lesa padli za obeď, čiže preto možno viac ide na obnovu potenciálu. Ale musím sa na to ešte pozrieť detailnejšie a potom vám môžem dať viac informácií. No a to je, tuším, všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ak dovolíte. Čiže nie je tam stanovený konkrétny pomer, koľko na prevenciu, koľko na obnovu. Nie je tam žiaden predpis, podľa ktorého to má ísť. Je to opatrenie, to je program, celková suma na akékoľvek aktivity. Na úrovni individuálnych programov tam môžeme takéto niečo stanoviť, ale nemáme tu prostriedky, ktoré by boli účelovo viazané na konkrétnu operáciu, na konkrétnu aktivitu. Čiže to až keď e, príde vyučtovanie, až potom vidíme s členskými štátmi, kam tie peniaze išli. Ex ante nič takéto nestanovujeme. Nemôžeme nič také stanovovať. Dobre, takže každý si robí, čo chce, že? Dobre, ešte by som sa vrátila k otázke, prečo toľko projektov bolo financovaných po tom, čo už boli uzavreté. V správe sa uvádza, že 3671 bolo žiadosti a z toho 444 minimálne bolo uzavretých už pred schválením. Čiže prečo takéto niečo, niečo robíme, takéto automatické? Uh, ja som vo svojom vystúpení spomínal, že ide o zdieľané riadenie, čiže výber a rozhodnutie financovať konkrétne žiadosti, toto je v kompetencii členských štátov. Čiže k tomuto vám nemôžem nič povedať, lebo to spadá do toho výberového procesu a ten majú v rukách členské krajiny. Super, výborne. Je to tak, lebo to tak je. Čiže poprosím vás o aktuálne údaje o tej absorpčnej miere. To by nás trošku aspoň čiastočne uspokojilo. A teraz pán Milióny, z nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o ten váš prvý komentár v súvislosti s Gréckom, ja súhlasím s odpovedou komisie. Na Grécko nie je súčasťou tohto opatrenia, lebo Grécko nevyužívalo prostriedky z tohto opatrenia. K vašmu druhému komentáru k číslam v prílohe 1. To sú tisícky eur a k absorpčnej miere k tomu nemáme žiadne konkrétne odporúčania a to preto, lebo to nespadalo do rozsahu nášho auditu. Ďakujem pekne. A teraz ešte na záver spravodajca, pán Celer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj za vysvetlenia dvoru auditorov a komisia. Ďakujem aj za príspevky kolegov Stochovský, Javor a pani Kalenbach. Pán Javor a pani Kalenbach. No, správa sa zamerala keďže sme výbor pre kontrolu rozpočtu, na kontrolu rozpočtu, pokiaľ ide o túto oblasť. A Naozaj v Európe sme ešte namilo vzdialení od skutočnej lesníckej stratégie a toto je taký určitý apel na to, aby sme sa vedeli touto cestou. Ale dôležité to, čo povedal pán Javor, a ja som to tiež v úvode povedal, že les v Španielsku je čosi iné ako les na východe Polska. A v minulosti došlo ku chybám a naozaj vzácne, hodnotné lesy boli vyrúbané a potom sa tam e, vysadili rýchlo rastúce e, stromy z hospodárskeho hľadiska výnosné, e, napríklad Vyhorlat na Slovensku, tak tam dochádzalo k tam boli buky, ktoré boli vyrúbané a boli nahradené rýchlejšie dorastajúcim drevom. Toto nie je tá správna cesta ktorou sa má uberať prevencia. A opatrenie 226, e, e, toto slúži ako na obnovu, tak aj na prevenciu. Toto ide ruka v ruke. Keď e, tu máme nejakú prírodnú katastrofu, či už je to le- požiar, ako to je v suchých oblastiach, alebo je to nejaká vychrica alebo snehová vychrica, tak je samozrejme potrebné v prvom rade odstraniť škody. Ale otázka znie, ako odstranenie škôd tak, aby sa e, z danej oblasti e, získali ďalšie hospodárske e, prínosy čo najrychlejšie, alebo sa to robí z dlhodobého hľadiska, tak aby ten les bol odolnejší voči prírodným katastrofám. A ja si myslím, že to druhé by mal byť prístup, ktorý budeme uplatňovať. A na to samozrejme potrebujeme aj kontrolné mechanizmy a povinnosť predkladať správy. A to, o čo žiadal pán Javor, teda že krajiny by sa mali zaviazať takémuto niečomu. To je základ. Európsky fond vedeckého rozvoja v tejto oblasti predpisuje, že regióny a krajiny musia predkladať programy alebo plány vedeckého rozvoja a na tomto základe potom bude vypracovaná dokumentácia. Čiže Tie predpisy a podmienky sú úplne jasné, aj tie opatrenia, ktoré sa majú spustiť, sú v zásade opísané, ale e, pokrývkáva to celé na implementácii. Tam sú určité nedostatky. Takže preto zdôrazňujeme túto oblasť, potrebu zlepšenia v tejto oblasti. A sme v úvode e, v financovacieho obdobia, čiže ešte je naozaj na čase ponaučiť sa z chyb bývalého obdobia a neprenášať ich aj do tohto obdobia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto pádom sme vybavili aj tento bod nášho programu a teraz sa dostávame bodu číslo 6. Je to hlasovanie o našom stanovisku pre rozpočtový výbor. Je tu o EFSI, Európsky fond pre strategické investície. Chcela by som vás požiadať, aby ste si zabezpečili hlasovacie karty, takže dám istý čas na to, aby sa distribuovali hlasovacie zoznamy. So. Dobre, kolegyne, kolegovia, takže mohli by sme teraz potestovať počet hlasovacích kariet. Takže nech sa páči, vykonáme test. Mohli by ste poprosím vás potlačiť príslušné gombíčky, hociaké. Takže testovacie hlasovanie, nech sa páči. Poprosím vás, aby ste hlasovali. Je to skutočne test. Všetci, ktorí chcú hlasovať, hlasujte. Máme teda 25 kariet. A žia, každá politická skupina je to zastupná primeraným počtom. Spravodajca Teurer nie je prítomný. Pevne verím, že to napriek tomu zvládneme. Zum Artikel 1, Paragraf 1. Teraz článok eh, 1, odsek 2, návrh 49. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 48. Kompatibilný za. Proti. Zdržali sa. Väčšina to zamietla. Návrh 47 za. Proti. Elektronicky. Potom uvidíme rovno aj výsledky. Nech sa páči. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 50. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 51. Takže 50 si overíme. 50. Nebolo to jasné. Ďakujem. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 51 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 52 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 53 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 54 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Sú nejaké námietky voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Zdá sa, že nie. Dobre, kto je za? Proti? Elektronicky budeme hlasovať o 54 s tým ústnym pozmeňujúcim návrhom. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Das ist angenommen. Schválené. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 55 za proti, zdržali sa schválené, návrh 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté, návrh 57 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 58 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 59 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 60 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, návrh 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, návrh 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, návrh 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, návrh 65 za, proti, zdržali sa, schválené, Návrh 66 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 69 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Sú nejaké námietky voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Dá sa, že nie. Ste proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Dobre, tak potom nemôžeme. Tam hlasovať hlasujeme bez ústneho návrhu. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 67 odpadá. Teraz návrh 68 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 70 za. Môžeme to spraviť elektronicky. Návrh 70. Nech sa páči. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. 71 za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. Návrh 72 za. Proti. Môžeme to spraviť elektronicky. Hlasovanie o 72. Teraz skončím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Návrh 73 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Návrh 74 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 75 za. Proti. Držali sa zamietnuté. Návrh 76 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Sú nejaké námietky voči ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Zdá sa, že nie. Za, proti, držali sa schválené. Návrh 77 za, proti. Môžeme hlasovať elektronicky 87. Nech sa páči, hlasujte. Končím. Bolo to zamietnuté. Návrh 79 za. Proti. Môžeme hlasovať 89 elektronicky. Teraz skončím hlasovanie. Bolo to schválené. Návrh 78 odpadá. Návrh 80 za. Proti zdržali sa schválené. Teraz návrh 80. 1 nie, 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté, návrh 81 za, proti, zdržali sa, bolo to schválené, 82 za, proti, zdržali sa, schválené, návrh 84 za, proti, zdržali sa, schválené, návrh 85 za, proti, zdržali sa schválne, návrh 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté, návrh 87 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 88 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 89 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 90 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 91 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 92 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 93 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 95 za, proti, Elektronicky si overíme 95. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 96 za. Proti. Musíme hlasovať elektronicky. Hlasujte. Ešte nám chýba jeden hlasujúci. Teraz skončím hlasovanie zamietnuté. Návrh 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 99 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 100 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za, proti. Môžeme hlasovať elektronicky o 102, nech sa páči. Končím hlasovanie. A bolo to schválené. 103 za, proti, zdržali sa, schválené, 104 za, proti, zdržali sa, schválené, 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 106 za, proti, zdržali sa, schválené 107 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 108 za, proti, zdržali sa, schválené 110 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 109 za, proti, Musíme elektronicky hlasovať o 109. Teraz skončím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. 111. Je tu ústny pozmeňujúci návrh. Sú nejaké námietky voči nemu? Zasa, sa, že nie. Dobre, tak hlasujeme s ústnym pozmeňujúcim návrhom za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 113 za. Aj tu máme ústny pozmeňujúci návrh. Sú nejaké hlasy proti? Nie. Dobre, za proti, zdržali sa, schválené, 112 odpadá, 114 za, proti, zdržali sa, schválené, 116 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 115 za, proti, zdržali sa schválené, 117 za, proti, Musíme overiť elektronicky 117. Teraz skončím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 118 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 119 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 120 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 121 za proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo schválené, radšej to verme elektronicky 121. Teraz končím hlasovanie. Bolo to schválené. 122 za, proti, zdržali sa, schválené. 123 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo schválené. Overme si to elektronicky 123. A myslím si, že to bolo zamietnuté. 124 za. Proti. Myslím, že to musíme skontrolovať. Zdá sa mi, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 125 za, proti. Zdržali sa schválené. 126 za. V dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 127 za, proti. Zdržali sa schválené. 129 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 128 za, proti, zdržali sa, schválené. 131 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 130 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 4 odpada. 132 za, proti, zdržali sa, schválené. 133 za, proti, zdržali sa, schválené. 134 za, proti, zdržali sa, schválené. 135 za, proti, zdržali sa, schválené. 136 za, proti, zdržali sa, schválené. 137 za, proti, zdržali sa, schválené. 138 za, proti, zdržali sa, schválené. 139 za, proti, zdržali sa, schválené. 140 za, proti, zdržali sa, schválené. 141 za, proti, zdržali sa, schválené. 142 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 143 za, proti, zdržali sa schválené, 144 za. Nie je toto isté. Stačilo teda jedno hlasovanie. 145 za, proti, zdržali sa, schválené. 146 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 147 za, proti, zdržali sa, schválené. 148 za, proti, zdržali sa, schválené. 149 za, proti, zdržali sa, schválené. 150 za, proti, zdržali sa, schválené. 152 za, proti, zdržali sa, schválené. 153 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 6 za, Šestka odpada, prepačte. 151 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 154. Je tam ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti nemu? Nie. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 156 odpadá. Sedmička taktiež. 155 za. Proti Zdržali sa. Musíme si to overiť. Podľa mňa je to schválené, ale... Ja sa Angenom. Je to schválené. 157 za, proti, zdržali sa, schválené. 158 za, proti, zdržali sa, schválené. 160 160 odpada 159 e, je kompatibilná za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 8 proti, pardon, za, proti, zdržali sa, schválené. A to je zhodné s pozmeňovacím návrhom 8. Ďalší návrh, takže 162 za, proti, zdržali sa, schválené. 163 za, proti, zdržali sa, schválené. 164 za, proti, zdržali sa, schválené. 165 za, proti, zdržali sa, schválené. 166 za, proti, zdržali sa, schválené. 167 za, proti. 167 budeme kontrolovať elektronicky. Končím. Je to schválené. 168 za. Proti. Zdržali sa schválené. 169 za. Proti. Zdržali sa schválené. 170 za. Proti. Zdržali sa schválené. 172 za. Proti. Zdržali sa schválené. 171 odpadá. 175 za. To urobíme elektronicky. 175 Peťka elektronicky. Končím. Je to zamietnuté. 174 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 176 za, proti, zdržali sa. Schválené 173 za, proti, zdržali sa. Schválené 177 za, proti, zdržali sa. Schválené Máme tu kompromis ďalej s dodatkom kolegu Gajera. Predkladám kompromis na hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené väčšinovo a tým odpadajú viaceré pozmeňovacie návrhy. A budeme pokračovať 185, ak sa nemýlim. 185. Takže 185 za, proti. Overíme si to elektronicky. 185. -ka. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 186 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 187 za, proti, zdržali sa, schválené. 188 za, proti, zdržali sa, schválené. 189 za, proti, zdržali sa, schválené. 190 za, proti, zdržali sa, Schválené. 191 za. Proti. Toto si overím elektronicky. Die Abstimmung ist beendet. Končím hlasovanie. Je to schválené. 192 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 193 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 194 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 195 za, proti. Skontrolujeme si to elektronicky. 195. Končím hlasovanie, je to schválené. 196 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 197 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 198 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 199 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 200 za, proti. Toto si skontrolujeme elektronicky. Die Abstimmung ist beendet. Das ist abgelehnt. Je to zamietnuté. 201 za, proti, zdržali sa, schválené. 202 za, proti, zdržali sa, schválené. 203 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 12 za, proti, overíme elektronicky, 12 Myslím, že je to schválené. Ale overíme to. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 14 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 15 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 16 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 17 za. Proti. Zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa, schválené, 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 20 za, proti, zdržali sa, schválené, 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 22 za, proti, elektronicky, overím elektronicky, 22. Končím hlasovanie. Je to schválené. 23 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 26 za, proti. Toto si overíme elektronicky, 26. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 27 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 28 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 30 za. Proti. Zdržali sa. schválené. 29 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Jednotka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 32 za, proti. Overíme si to elektronicky. 32. Myslím, že je to schválené. Schválené. 31 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 33 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 4, 34 za. Proti. Zdržali sa schválené, 35 za, proti, zdržali sa, schválené, 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 38 za, proti, zdržali sa, schválené, dvojka, odpadá, 39 za, proti, zdržali sa, Myslím, že je to prijaté, ale skontrolujeme si to. Končím hlasovanie. Schválené. 40 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 41 za. Proti. Zdržali sa. Oboríme si to elektronicky. 41. -tku. Jeden chýba. Dobre, je to schválené. 42 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. 43 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Ale predsa si to overíme. 43. Myslím, že je to schválené. Áno, je to schválené. 44 za proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. A tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu elektronicky. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 hlasov za, 2 proti, traja sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi. Keby bolo po našom, tak by nariadenie o FC bolo silnejšie so silnejšími kontrolnými právomocami ako doteraz. Ďakujem za hlasovanie. Končíme dnešné zasadnutie. Zajtra o 9. ráno budeme pokračovať. Ďakujeme za účasť. Príjemný večer. A ďakujeme aj tlmočníkom.